Vážení kolegovia, pekné popoludne. Vítajte na tomto spoločnom workshope výbory pre rozpočet a hospodárske záležitosti, rozpočtové kapacity, posilnenie eurozóny. Je to téma, ktorej sa naše výbory intenzívne venovali v uplynulých dvoch rokoch, hlavne pod taktovkou Pervanš e, Beres a Reimer Böge za rozpočet a ona za e, hospodársky výbor. Ide o to posilňovať a stabilizovať našu spoločnú menu. Väčšina bola za správu Böge Beres. V marci sme to schvalovali Máme dlhý zoznam ročník, rečníkov. Dnes popoludní začneme obama, oboma e, spravodajcami a potom jednotliví rečníci a opäť e, spravodajcovia na záver. Ale ešte Roberto Galtieri ako predseda výboru EKON. Ďakujem. Je mi potešením byť na tomto spoločnom workshope rozpočtové kapacity na posilnenie rozšírenej eurozóny. Výbory budget a ekon spolupracovali a to produktívne. Máme tu aj oboch e, spolu spravodajcov. Oni odprezentujú túto tému. Naznačuje to aj naša správa, ale medzičasom už aj komisia e, odprezentuje a ešte aj bude prezentovať ďalší dokument. Teraz dúfam, že sa dostaneme trošku hlbšie do témy a máme tu jasný prienik rozpočtových aspektov a hospodárskych a menových rozmerov a treba sa im venovať spoločne, tak aby sa našla vhodná odpoveď, ako posilniť eh, hospodárskú a menovú úniu eh, v kontexte celkovej reflexie o rozpočte. Čiže prichádza to veľmi vhod, tento workshop. Chcem sa poďakovať všetkým našim veľa váženým účastníkom za ich prítomnosť. Budeme hovoriť o viacerých kľúčových témach a tie nám dúfam pomôžu urobiť si taký celkový obraz. Je tu viacero legislatívnych e, návrhov, ale treba ich vidieť súhrne, tak aby sme napredovali a vytvorili lepší rámec pre správu. Završenie hospodárskej a menovej únie to je jedna vec, ale ide o to aj zvýšiť odolnosť a poskytnúť e, účinný rámec pre správu a riadenie. Takže teraz slovo ako prvá Pervonš Perez. Ďakujem, vážení spolupredsedovia. Dve a pol minúty na uvedenie tejto témy. Je to buď primálo, alebo priveľa. Čiže iba niekoľko slov. Pripomeniem stanovisko tohto parlamentu, keď sa mohol vyjadriť pri hlasovaní o správe Böge. Beres. V prvom oceku hovoríme, že rozpočtová schopnosť by mala zahraňať ESM a špecifické rozpočtové kapacity pre eurozónu. Hovoríme o vývoji tohto ESM v kontexte eurozóny a hovoríme, že ESM bude plniť svoje doterajšie úlohy, ale má sa ďalej vyvíjať, aby mal či tiež e, kapacitu poskytovať pôžičky a vyrovnávať sa s asymetrickými a symetrickými šokmi. Čiže to naznačuje možný vývoj, vychádzať zo súčasných e, činností a možnosť e, zaplniť to, čo chýba v kontexte menovej a hospodárskej únie. A taktiež e, mechanizmus na automatické vyrovnanie sa so šokmi. Čiže návrh e, komisie zatiaľ berie na vedomie na základe článku 352, ale Európsky parlament do toho nie je zapojený, pretože rada hovorí na technickej úrovni o svojej budúcej predstave o tomto stabilizačnom mechanizme a až potom sa má k tomu vyjadriť parlament, teda povedať áno alebo nie. Preto si myslím, že tento workshop naozaj prichádza vhod. Chceme sa posunúť vpred pri niektorých konkrétnych návrhoch k podstate, čo môžeme očakávať od tohto európskeho mm, stabilizačného mechanizmu. Okrem toho, čo je v stanovisku Európskeho parlamentu, by sme si mohli overiť, či naozaj integrácia do komunitného rámca je vhodným postupom a či sa neoslabí právomoc komisie pri rozpočtovom dohľade. A e, e, i z ESM sa strane EFM a aby to nebol ekvivalent toho, čo e, platí pre Medzinárodný menový fond e, v článku 4. A ďalšia vec, ktorú chcem pripomenúť, táto transformácia, aj keď je to skôr politický aspekt, by to nemalo znamenať automatickú reštrukturalizáciu dlhu. Namiesto vyriešenia problému by sme vytvorili nový problém všetko musí ísť ruka v ruke so zmenou správy. Na to žiaľ už čas nemám. Možno, že by ste sa vy mohli vyjadriť k tomu, ako by sa mala vyvinúť e, správa tohto pozmeneného ESM, úloha parlamentu. A ešte pripomeniem, že pri tých nových e, úlohách mohla by to byť akási záchytná sieť pre druhý pilier bankovej únie alebo nové záložné miesto pre tretí pilier, čiže, čiže záruku vkladov. O tom všetkom by sme mali hovoriť. Pán Böge, ďakujem. Nemusím opakovať slova kolegyne Beres. Niekoľko slov na úvod. Pred rokom v pléne sme schválili trošku kontroverznú správu k daňovým kapacitám. Medzičasom sa toho spravilo veľa. Návrhy prezidenta Macrona aj v zmysle proaktívnej správy politík, zmeny vo svete, a to, že my máme prichádzať s návrhmi, ktoré celkovo zvýšia bezpečnosť v sociálnej a ekonomickej oblasti v euro, e, v EÚ aj mimo EÚ. K tomu patrí aj menová hospodárska únia. Máme tu ten balík komisie. A ja ako Nemec môžem povedať, že máme aj niekoľko zaujímavých e, formulácií z našej koaličnej zmluvy v Nemecku. A to sme pred rokom ešte tak nepočuli. E, posilniť finančne EÚ, e, sociálna konvergencia, štruktúrálne reformy eurozóny, európsky mechanizmus stability. To má byť ale s parlamentnou kontrolou a samozrejme nejako nepozmeniť e, národné e, právomoci. Naviac tu máme aj pozičný dokument e, severských ministrov financí s istými výhradami, takže to je celé spektrum, spektrum dokumentov, s ktorým teraz ho, pracujeme. Aj Jan Olbricht sa na tom podielal. V budúcom roku musíme sa zaoberať e, bezpečnosťou a e, stabilitou a to súvisí aj s finančným rámcom, ako e, sa môžeme vyhnúť chybe. Súdržnosť na jednej strane a bezpečnosť, obrana, ochrana hraníc, polnospodárska politika okrem iného to by sa nám celý Európsky dom zrútil. Takže potrebujeme politický balík so 4-5 bodmi, na ktorých sa zhodnú členské krajiny, hlavne e, so zameraním sa na bezpečnosť, ale potom aj tá e, stabilizácia eura, e, hospodárstva, menovej únie, ale nejako nevytesniť nejaké krajiny. Myslím, že to je to, čo musíme mať na pamäti. Dobre si pamätám na to, že štruktúry správy, e, to bola otázka, o ktorej sa vždy najťažšie diskutovalo. Možno, že to aj dnes tak ešte je. A preto e, kladem dôraz na tú parlamentnú kontrolu. E, dočasný euroval 60 miliónov eur záruk pod hranicou vlastných e, zdrojov bez e, konzultovania parlamentu. To bol útok na parlamentné právomoci v rozpočtovej oblasti. To sa nemôže zopakovať a preto je dôležité, čo sa teraz povie aj experti, aby sme mali e, právny základ, vhodné štruktúry a aj trošku väčšiu stabilitu a využiť na to článok 122 v plnej miere. Dúfam, že na to bude slúžiť aj dnešný e, workshop. To sú otázky, na ktoré by sme sa mali snažiť odpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne obom spoluspravodajcom za ich slova a aj podporu, aj to, čo ste povedali v závere, že nestačí nejak nanovo použiť prostriedky v obmedzenom súčasnom rozpočte. To by bola priveľká výzva. Myslím, že tu máme dobrých expertov, ktorí nám pomôžu Eh, nájsť odpovede na to, čo tu naznačili ako otázky spolu spravodajcovia, najskôr pán Klaus Regling eh, z Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Ako viete, som vždy veľmi rád, keď môžem prísť do parlamentu na výmenu názorov. Dnešná téma je veľmi dôležitá rozpočtové aspekty prehlbovania hospodárskej a menovej únie. Samozrejme je to dôležitá téma a zároveň aj kontroverzná v našich členských štátoch. Predtým, než začnem o dnešnej téme, chcel by som poznamenať, že pravidelne navštevujem Európsky parlament, hoci nie sú žiadne nejaké formálne zväzky medzi našou inštitúciou a respektíve teda ESM a Európskym parlamentom, naša inštitúcia e, je, sa zodpoveda vlastne krajinám eurozóny, ktoré finančne prispievajú, vlastne a vďaka ktorým môžeme aj existovať. Ale samozrejme, ja som vždy ochotný si s vami vymeniť názory 19 eh, našich eh, guvernérov a eh, ministrov vlastne financií, ktorí sú v správnej rade ESM, zodpo- sa zodpovedajú národným parlamentom. Ale myslím si, že je veľmi dobré vymeniť si názory, diskutovať predovšetkým teraz, keď sa snažíme o spoločný cieľ, aby hospodárska menová únia bola silnejšia, naša ekonomika odolnejšia Decembrový balík Európskej komisie e, poskytol dobrý impuls e, pre prehlbenie menovej únie. Cieľom je odstrániť e, nedostatky v nastavení menovej únie. A to je niečo, čo skutočne vítam. Začali sa konkrétne kroky v, na dvoch témach, v dvoch témach, kde je najväčší koncenzus a to je dokončenie bankovej únie a rozvoj ESM. A taký bol záver aj prezidenta Taska e, na samite v decembri. Rozpočtové nástroje sú ďalšou súčasťou diskusí, ale nemôžeme sa na ne pozrieť nejako izolovanie, dokončenie bankovej únie a použitie nových e, fiškálnych nástrojov slúžia tomu istému ekonomickému cieľu. A to je zvýšiť zdieľanie ekonomického rizika v hospodárskej menovej únie. Dokonca e, je tu aj taká kompenzácia medzi tými dvoma. Čím viac rizika sa bude zdieľať prostredníctvom súkromného sektora, bude men, tým menšia bude potreba, e, aby tie fiskálne nástroje zdieľali riziko. K tomuto sa ešte vrátim. A e, druhým dôvodom, prečo by sme sa mali na tento balík pozrieť, je preto, že tie názory na fiskálne opatrenia sa ešte stále rôznia a samozrejme bude potrebný uh, Eh, väčší čas na to, aby sa dosiahla dohoda. Takže chcel by som hovoriť aj o týchto dvoch oblastiach na prehlbenie menovej únie, kde sme videli viac konvergencie. Pokiaľ ide o bankovú úniu, ako viete, zaviedli sa prvé dva piliere, čiže ten jednotný mechanizmus dohľadu a potom uh, jednotný fond na riešenie krízových situácií, na doplnenie bankovej alebo dokončenie bankovej únie eh, SRF potrebuje tzv. finančný zabezpečovací mechanizmus, čo pravdepodobne bude nová úloha pre ESM. A je to skutočne veľmi dôležité, ale vieme, že je to tiež politicky veľmi kontroverzné, pretože existujú rôzne E, problémy e, v bankách alebo v bankových systémoch a tie sa musia riešiť. Ale to by nemalo e, nejako ohroziť ten hlavný cieľ. Pokiaľ ide o rozvoj mojej vlast- našej inštitúcie, môžem povedať následovné, keď si keď načúvam diskusiám v eurozóne, vidím, že je tu veľká podpora uh, toho aby sa vlastne EZM stal e, skutočným e, mechanizmom riešenia krízy. Ale ten silný ESM nie je cieľ sám o sebe, ale rovnako ako dokončenie bankovej únie, tiež to môže byť vlastne e, prvok, ktorý pomôže posilniť menovú úniu a ukáže, že Európa dokáže na seba zobrať zodpovednosť za riešenie svojich problémov. ESM pravdepodobne bude zohrávať tiež väčšiu úlohu v budúcich finančných programoch pomoci a spoločne s Európskou eh, komisiou eh, by bol zodpovedný za navrhovanie, vyjednávanie a monitorovanie nových programov. A samozrejme táto spolupráca sa bude diať eh, za plného rešpektovania kompetencií, moci komisii a bez nejakého, bez duplicity Eh, úloh. SM e tiež by mohol zohrať úlohu ako eh, facilitátor rokovaní o eh, budúcej reštrukturalizácii štátneho dlhu a tiež by mohol umožniť existenciu nového fiskálneho nástroja pre makroekonomickú stabilizáciu alebo ochranu investícií. A takto sa dostávam vlastne k tej hlavnej téme dňa, to sú rozpočtové aspekty prehlbenia menovej únie. Aby sme to lepšie pochopili, chcel by som hovoriť e, o, o e, zdieľaní ekonomického rizika. E, je oveľa menej rozvinuté v eurozóne, keď to porovnáme napríklad so Spojenými štátmi, ale tiež v porovnaní s Francúzskom alebo Nemeckom v USA, keď šok vlastne zasiahne nejaký štát alebo skupinu štátov, eh, ľahšie sa rozšíri v celej krajine, než je to v eurozóne. To znamená, takéto šoky by mohli byť bolestivejšie, keď sa stanú v jednej alebo dvoch krajinách eurozóny. A to hlavne aj preto, lebo menová únia vlastne v eurozóne nie je dostupná alebo neexistuje, aby mohla pomôcť riešiť takéto špecifické problémy v nejakej krajine. A z, zvýšenie zdieľania ekonomického rizika by mohlo pomôcť predchádzať takýmto finančným ťažkostiam. V USA, ale tiež aj vo Francúzsku alebo v Nemecku zdieľanie rizika sa deje deje najmä prostredníctvom súkromného sektora, prostredníctvom bank, finančných trhov a kapitálových tokov, ale finančné trhy v Európe sú ešte stále fragmentované um, a preto dokončenie bankovej únie musí byť skutočnou prioritou pri prehlbovaní menovej únie. A pokračovať v práci na únii kapitálových trhov tiež je dôležité, aby sme presadzovali E, vlastne to zdieľanie ekonomického rizika prostredníctvom trh. Fiskálne nástroje e, tiež e, pomáhajú presadzovať zdieľanie rizika, ale ideálne teda sú menej potrebné, ak zdieľanie rizika funguje prostredníctvom trhov. A myslím si, že nepotrebujeme úplne plnú fiskálnu úniu, nepotrebujeme tiež e, nejaké veľké dodatočné transfery medzi krajinami, hoci e, rozpočet EÚ je malý, iba 1% HDP. Chudobnejšie krajiny už dostávajú transfery z rozpočtu EÚ až do výšky 4% e, ich príslušného HDP, čo je teda dosť podstatná suma. A okrem toho EIB a Junckerov plán už obsahujú tiež podstatné prostriedky, ktoré by mali presadzovať investície v EÚ. Podľa mňa tiež nepotrebujeme nejaké ďalšie e, spôsoby na riešenie e, alebo vyrovnanie sa s veľkými symetrickými šokmi, ktoré postihujú celý región, pretože tie fiskálne pravidlá už teraz umožňujú synchronizovanú synchronizované výdavky e, toho dodatočného, z dodatočného rozpočtu počas takýchto nejakých závažných období e, ekonomického šoku a tak to bolo napríklad aj v roku 2009 a 2010, keď sme sa úspešne vlastne vyrovnali s globálnou finančnou krízou. Ale myslím si, že kde teda je nejaká tá veľká priepasť e, alebo nedostatok pri finančných, fiskálnych nástrojoch, podľa mňa je to tam, keď kríza nezasiahne celý región, ale iba jednu alebo dve krajiny. E, je to tzv. asymetrický šok. A ja častokrát uvádzam ten príklad, dúfam, že len hypoteticky, ak by napríklad Írsko bolo postihnuté veľmi tvrdo Brexitom, e, tak ECB by vlastne nemala spôsob, ako pomôcť tejto krajine. A e, keď rozmýšľame nad rozpočtovými aspektami prehlbenia menovej únie, myslím si, že vlastne nová fiskálna kapacita pre makroekonomickú stabilizáciu by mala byť hlavnou prioritou. A to by bol dôležitý fiškálny kanál pre zdieľanie ekonomického rizika. Tento nástroj e, sa môže navrhnúť bez e, spoločného zdieľania e, dlhu a bez vytvorenia permanentných transferov, napríklad v USA, fondy pre horšie časy alebo doplnkové programy v poisteniam nezamestnanosti ukazujú, že je to možné a e, takýto nástroj by bol vo forme revolvingového fondu, nebol by to vlastne každoročný rozpočet a by musel byť vlastne splatený v tom ekonomickom cykle. E, krátkodobejšie pôžičky ESM by boli jednou možnosťou pre takýto nástroj, spájali by sa vlastne s miernejšími podmienkami než naše pravidelné programy. E, a takéto požičky by mohli byť tiež vyčlenené na stabilizáciu investícií, e, ktoré sú vždy prvé e, predmetom škrtov, keď e, udrie kríza. Takže to sú takéto nejaké predstavy fiskálnych reforiem. Vy veľmi dobre poznáte mnohé veci, lepšie možno než ja. A samozrejme tieto reformy by mohli tiež zahrňa to, že európsky rozpočet by mohol financovať e, verejné tovary, ako je ochrana vonkajších hraníc, spoločná obrana a tak ďalej. A e, reformovanie tých e, fiskálnych pravidiel sa tiež zvažuje. Na začiatku to bolo možno ľahké na porozumenie, ale teraz je to už veľmi komplexné. A úlo, Minister financí eurozóny by mohol byť tiež veľmi užitočný, ak e, bude existovať vlastne rozpočet eurozóny a tiež pre účely zastúpenia a koordinácie. Na záver by som chcel povedať, že som si istý, že Európa môže tento rok podniknúť dôležité kroky na prehlbenie posilnenie menovej únie, aby lepšie pripravila občanov pre, na možné ďalšie šoky, ktoré určite prídu pre mňa ako ekonóma hlavná výhoda by bola tá, že eurozóna by videla alebo e, by mala výhodu z väčšieho vzdielania rizika a to by sa mohlo e, stať alebo diať prostredníctvom trhov, ale tiež prostredníctvom ďalších e, nástrojov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Potom chcel som vás ale spýtať, čo máte na mysli pod slovom predvídateľné, ale e, možno pôjdeme ďalej a poprosím teraz pani profesorku Agnes Benasíkere. Ďakujem veľmi pekne. E, e, bola som pozvaná, pretože som bola súčasťou tejto francúzsko-nemeckej skupiny, ktorá predniesla konkrétne návrhy, čiže chcela by som to tu rozdeliť na tri bloky, ktoré by sme mali analyzovať e, oddelenie predtým, než to skombinujeme do balíka. Že fiskálna zodpovednosť, e, fiskálne pravidlá, a začneme s tým prvým, to sú verejné tovary. Čiže vždy sa spýtam, že aký je problém a aké sú nástroje e, na riešenie problému. Tradične v EÚ verejné tovary sú produkované e, na úrovni EÚ, čiže z rozpočtu EÚ. A prečo by eurozóna do toho mala byť zapojená? E, tu napríklad e, dôvod, že môžu to byť rôzne preferencie v eurozóne než v iných krajinách EÚ, samozrejme potom politická ekonomia. E, je samozrejme ľahšie sa dohodnúť s 19 krajinami než 27 krajinami. A budeme hovoriť o stabilizácii. Niektoré krajiny sú menej stabilné než ďalšie, čiže aby sme mali stabilné krajiny, aby sa vlastne dohodli o tom, že budú investovať do stabilizačných schém, tak samozrejme možno im treba aj dať niečo na výmenu. A potom e, sú e, možno špecifické e, verejné tovary v, v eurozóne, ktoré si budú vyžadovať fiskálnu podporu a potom konvergencia možno sa to môže vnímať ako verejný tovar, pretože vieme, že pokračujúca divergencia e, môže viesť e, problémom. Čiže v tomto rámci bol aj návrh komisie. E, komisia navrhuje fiskálnu podporu SRF, tiež podporu k vstupu do eurozóny a k prístupu k euru, podpora štruktúrálnych refóriem a bezpečné aktíva to je tiež prvok, ktorý má viesť k väčšej finančnej stabilite. Aký je náš návrh 7x7? Je to tiež fiskálna podpora SRF a budúceho EDIS. To znamená poistenie vkladov a bezpečné aktíva. Nezachádzali sme do diskusí o financovaní ďalších verejných tovarov, nie že by sme proti tomu boli, ale chceme sa zamerať na fiskálnu stabilizáciu a fiskálnu zodpovednosť, na tieto dva bloky. Dobre, takže fiskálna stabilizácia. Aký je tu problém? Máme asymetrické a symetrické šoky. Takže asymetrický šok, je tam priepas medzi dvoma úrovňami e, stabilizácie. Máme národnú fiskálnu stabilizáciu a pre krajiny, ktoré sú v kríze, e, máme vlastne rozpočet ESM, respektíve teda e, núdzové pôžičky ESM pre tie krajiny, kto, ale tie nie sú veľmi ochotné žiadať vlastne o e, pomoc. E, tiež tam sú, v niektorých krajinách e, môžu byť veľké obmedzenie, pokiaľ ide o pakt rastu a stability. Čiže sú tu dosť veľké, respektíve rôzne veci, ktoré treba brať do úvahy. Potom máme symetrické šoky, to je väčšina šokov v eurozóne. A v súčasnosti nemáme žiadnu uh, formu vlastne celkovej fiškálnej pozície, alebo zatiaľ všetky pokusy zlyhali a nemáme žiaden ústredný rozpočet, nemáme takmer žiadnu fiskálnu koordináciu. V roku 2011, 12, 13 sme videli uh, silné fiškálne politiky a uh, nie je žiadny spôsob, ako môžeme prinútiť krajiny e, prijatia procyklické e, politiky. A pravdepodobne tie problémy budú ešte akutnejšie v budúcnosti, e, čiže aké je vysoká miera zadlženia. Je tam viac zadlženia, menej záchranného balíka a väčší strach, že sa vlastne budete doslova vykopnutí z trhu. Čiže, čo navrhuje komisia? E, Fiškálna kapacita 1% eh, HDP, eh, požičková kapacita, automatický spúšťač, eh, požičky a transfery, stabilizácie investícií a v súlade s rozpočtom EÚ. Okrem toho, preventívna úverová linka v rámci EZM e alebo EMF, možno aj poistný mechanizmus a revízia fiskálnych pravidiel. A my, čo navrhujeme, je tiež preventívna úverová linka v rámci EZM, e chceme tam aj kondicionalitu tiež fiškálna kapacita, ale e, tak skromnejšie e, prostredníctvom fondu na horšie časy, e, zhruba 0,1 HDP za rok, automaticky spúšťať kondicionalita by závisela od použitia peňazí, to znamená vlastne výdavky, nie šetrenie a žiadna požičková kapacita. Viem, že toto bolo kritizované a myslíme si, že nie je tu v súčasnosti dôvera, aby dochádzalo vlastne k, k pôžičkama. Je tu tiež veľká kríza v krajinách eurozóny a tiež ťažkosti s dodržiavaním e, kritérií e, paktu rastia a stability a potom reforma tohto paktu e, komplexný e, súbor pravidiel. Máme v súčasnosti výdavky, boli transparentnejšie, ľahšie na pochopenie pre členov národných parlamentov a tiež by to bolo ľahšie monitorovať na úrovni EÚ a tiež e, najmä v tých e, lepších časoch by vlastne to bolo predmetom procyklických politík v súčasnosti máme vlastne taký problém alebo takú, e, taký hlavolám. E, problémom je to, že nemáme e, taký vierohodný záchranný balík. Je tu riziko dlhodopisovej krízy, tzv. Dovilov syndrom. A status quo je, že akceptovať, že, žia že doložka o žiadnom záchrannom balíku zostáva nevierohodná. V tomto kontexte národné komerčné banky kupujú dlhopisy a v, keďže neexistuje LLR na úrovni eurozóny, e, tie národ, ako sme povedali, národné komerčné banky fungujú ako také nárazníky a to vedie k úzkému vzťahu medzi rizikom, štátnym rizikom a rizikom redenominácie e, prostredníctvom nedostatku e, bankovej likvidity. je tu riziko uniku vkladov, čiže odchodu e, vkladov. A preto toto riziko, ako sme povedali, e, je veľmi úzko spojené s rizikom zmeny denominácie. Komisie navrhuje v tomto kontexte e, zníženie rizika plus bezpečné aktíva, my navrhujeme oddeliť e, riziko, úverové riziko od e, rizika zmeny e, denominácie, diverzifikovať vlastne štátne, štátnu expozíciu bank, alebo to vystavenie bank, čo zaručí v podstate záruky počas krízy, poistenie bankových vkladov ochráni banky pred únikom vkladov počas krízy a OMT tiež e, zaručia alebo poistí to riziko zmeny denominácií, ale nie riziko solventnosti. A e, tiež, e, aby e, vlastne reštrukturalizácia dlhu bola možnosťou, e, v podstate takou poslednou možnosťou v eurozóne, aby tam nebol žiaden automatický spúšťač. A to nie je niečo, čo sa stane samozrejme cez noc, ale myslím si, že by to posilnilo eurozónu, posilnilo by odolnosť eurozóny pretože by umožnilo centrálnej banke zohrávať tú úlohu udržiavať jednotu eurozóny a samozrejme za dodržiavania pravidel zmluv. Sure. Ďakujem. A teraz poprosím pána profesora Frederika Fabriniho. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že tu môžem byť v dome európskych občanov. Ja budem dneska hovoriť o fiškálnej kapacite eurozóny, ústavnoprávnych eh, výhľadoch, teda budem sa zaoberať tou právnou časťou tejto... Ja som profesorom európskeho práva, takže ja sa budem venovať týmto právnym aspektom. Predrečníčka bola ekonomka a ja sa pokúsim doplniť jej ekonomický pohľad e, faktami súvisiacimi s právnymi otázkami. V prvom rade budem hovoriť o tom, čo považujem za ústavný základ na vybudovanie fiškálnej kapacity pre e, eurozónu. Po druhé vysvetlím, čo, sú, čo podľa mňa sú ústavnoprávne výzvy a potom e, by som sa venoval tomu, aké máme ústavnoprávne príležitosti. To by bola tá e, ústavnoprávna, povedzme, optimistická verzia. Pokiaľ ide o právny základ, tak ako som to napísal, tak si myslím, že máme dobrý právny základ na vypracovanie rozpočtu eurozóny. Ako viete, je to zakotvené aj v Európskej únii článku 311, kde sa hovorí, že únia má tieto práva na realizáciu vlastných politík a že rozpočet má byť financovaný z vlastných zdrojov. Toto spolu s článkom 113 EU poskytuje e, možnosť získať tieto zdroje. Keď teraz hovoríme o rozpočte eurozóny, tak sú tu ďalšie ustanovenia zmluvy, ktoré môžu zabezpečiť tento nový e, rozpočet, to je článok, ktorý hovo- článok 3, ktorý hovorí, že vytvorí ekonomickú a menovú úniu, to je ekonomická menová únia a tam patrí podľa mňa aj rozpočtový rozmer a je tu ten konkrétny právny základ pre eurozónu, kde máme Lisabonskú zmluvu a článok 106, ktorý o tom hovorí. Tam sa signalizuje táto inštitucionalizácia eurozóny. A okrem toho, ja ako európsky právnik chcem poukázať na to, že keď si pozrieme toho ducha zmluv, tak tu nájdeme dobrý základ pre, rozpo, pre túto víziu. A myslím si, že zásady demokracie, ako aj zásady subsidiarity, ktoré sú zakotvené v zmluve, odôvodňujú tento e, postup Jeden z postupov je, že tu keď tu hovoríme, tak hovoríme aj o zdaňovaní, pretože nie je zdaňovanie bez prezentácia, nie je reprezentácia bez zdaňovania. A zmluvy hovoria o dielbe kompetencií a myslím si, že vypracovanie fiškálnej kapacity je dôležité na zachovanie dielby moci Takže chcem povedať, že fiškálna kapacita je z právneho hľadiska nie len možná, ale aj právne potrebná. Takže vypracovanie novej fiškálnej kapacity pre ekonomickú stabilizáciu stojí pred viacerými konštitucionálnymi výzvami. A to nie sú len také obavy, pre ktorými tu ja stojím, ale sú to závažné otázky, ktoré majú E, určiť formovanie tejto kapacity. Je to tá otázka e, reprezentácie, jednomyselnosti a my všetci potrebujeme sa tomuto venovať. Chcem sa vyjadriť k týmto otázkam. Pokiaľ ide o asymetriu, tak tu chcem povedať, že my že máme tu asymetriu z hľadiska veľkosti ekonomickej sily a e, z hľadiska ďalších, to je tá eurozóna a takto v tomto kontexte prebiehajú rokovania a krajiny presne vedia, či sú čistými plácami alebo čistými poberateľmi a ja vám nemusím vysvetliť, aký dis dysfunkčný sa stal systém, ktorý stojí na e, národných transferoch Takže podľa mňa je dôležité, že pri vypracovaní fiškálnej kapacity sa musíme odkloniť od systému, ktorý posilňuje nerovnosti medzi zúčastnenými štátmi a využíva ako zdroj financovania transfery. A potrebujeme iný systém, kde táto fiškálna kapacita je financovaná skutočnými vlastnými zdrojmi, zdrojmi, ktoré generuje existencia eurozóny ako aj EÚ. Ak neprerušíme tento začarovaný kruh transferov, tak hrozí, že táto nová fiškálna kapacita bude podliehať takémuto vývoju a myslím si, že všetci viete, ako vyzerá takéto pokrivené fungovanie. Takže mňa trocha znepokojuje tá predstava, že by sme mohli mať fiškálnu kapacitu budovanú len na skomunitorazovaní tohoto alebo zaradenia naspäť do rozsahu zmluv. Tu sú e, ten systém SEM keď riešime túto výzvu asymetrie a chceme mať skutočné vlastné zdroje na financovanie rozpočtu eurozóny, tak to je potom iná otázka. A to je tá otázka jednomyseľnosti. Podľa súčasnej zmluvy všetky finančné otázky, hlavne e, rozpočtové, podliehajú jednomyseľnosti v rade a každý štát má právo veta pri príjmaní politických opatrení systém postavený na jednomyseľnosti znamená, že ťažko sa dosahuje koncenzus a je to náročné dosiahnuť pokrok. Čo môžeme spraviť tam? Máme nástroje v zmluvách, ktoré sa dajú použiť na minimalizovanie problému, napríklad posilnená spolupráca. To umožňuje štátom konať, keď nie všetky štáty v rade chcú postupovať ďalej, ale aj to je suboptimálne riešenie, pretože daňové otázky vykonávané pod skupinou štátov nebudú viesť k veľmi úspešnému výsledku. Takže z právneho pohľadu tá otázka jednomyseľného rozhodovania v rozpočtových otázkach sa musí riešiť. To sme videli aj na poslednom ústavnoprávnom konvente. A napokon, aj ak by sme prekonali túto výzvu jednomyseľnosti, je tu ďalšia otázka a ja to tu nazývam tá výzva reprezentácie. Ako som už povedal, žiadne zdaňovanie bez reprezentácie a z toho známe, to vyplýva z kontextu EÚ a parlament musí byť zapo, zapojený do tohto, pretože reprezentuje štáty a z ústavnoprávneho hľadiska by bolo neprijateľné mať fiškálnu kapacitu bez toho, že by Európsky parlament mal svoj hlas. Takže podľa mňa úspešná fiškálna kapacita sa musí vyhnúť medzištátnych transferov. To otravuje túto diskusiu. Musí sa tu prekonať problém veta pretože to ohrozujú potom tie najmenej prointegračné štáty a okrem toho potrebujeme silný hlas zástupcov európskych občanov. Toto je ambiciózny zoznam víziev, ale ja chcem byť optimista, takže ja tu vidím určité možnosti na ceste vpreď. A ja som z Írska, tak ja si myslím, že Brexit naozaj je takéto okno príležitosti. A to preto, Rozhodnutie UK odísť z EÚ vytvorí, ako vieme, nedostatok financovania v ďalšom viacročnom finančnom pláne, takže je potrebné nájsť ďalšie zdroje na financovanie európskeho rozpočtu a vy ste v pléne prijali dve rezolúcie o vlastných zdrojoch a o budúcnosti EMF, čo bolo veľmi ambiciozne a myslím si, že to je znovu príležitosť, ktorú sa možno chopiť na to, aby sa prekonal odpor a povedalo, že tu chýbajú peniaze, štáty nebudú platiť viac, nie sú ochotné, takže potrebujeme nové zdroje financovania, tak ako to naznačila správa E, Montiho, pána profesora Montiho, aby sme mali skutočnú fiškálnu kapacitu. Okrem toho by som povedal, a to je niečo, čo nie, o čom sa ešte nehovorí vo, zo široka, ale keď UK odíde z EÚ, tak to prinúti ostatných 27 členských štátov zapojiť sa do procesu ústavnej reformy a Nedávno sme videli, ako ste hlasovali o budúcom zložení parlamentu, rozdelení kresiel, ale budú potrebné aj ďalšie zmeny, keď tu už UKA nebude medzi nami. A preto máte šancu teraz riešiť aj štrukturálne otázky, ktoré som tu naznačil. A myslím si, že je dôvod na optimizmus, keďže tu vidím priestor na riešenie týchto víziev a myslím si reálne, že akákoľvek diskusia o budúcnosti hospodárskej a menovej únii a vypracovanie rozpočtu eurozóny sa musí prepojiť s ďalšími rokovaniami o budúcnosti Európy a síce je to tá diskusia o obranej únii, s ktorou to veľmi súvisí. Ja si myslím, že nedokážeme prekonať tú priepas, ktorá existuje medzi severnými a južnými krajinami, keď budeme hovoriť o EMU, ale myslím si, že všetky členské štáty si uvedomujú veľké geopolitické problémy okolo nás a uvedomujú si, že potrebujeme mať obranú úniu a obranná únia potrebuje nejaký európsky rozpočet. Ospravedlňujem sa za to, že som bol veľmi stručný, ale dovolte, aby som na záver tu na, ako každý akademik urobil reklamu mojej práci, ekonomické eh, e, spravovanie a tak ďalej. Tam nájdete viac informácií o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Fabrini. A teraz pán doktor Jorge Núñez Ferrer zo stredoeurópskych politických štúdí. Nech sa páči, máte, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že tu môžem byť. Pozeral som sa na túto tému z pohľadu stabilizácie. Najmä ma požiadali pozerať sa na stabilizáciu a úlohu európskeho rozpočtu. A ja začnem tým, že by sme sa pozreli na túto tému úplne z iného pohľadu. Až potom sa vrátime k rozpočtu, pretože ja som sa pozeral aj na ďalšie aspekty, a to sú národné účty. Môžete sa pozrieť na európsky rozpočet a hľadať tam riešenia, ale ja som našiel veľký potenciál aj v národných účtoch členských štátov, čo by mohlo veľmi pomôcť. A použil som Eurostat a ďalšie zdroje. E, Fiškálna kapacita EÚ E, my sa na to pozeráme na to, akože čo tu môžeme urobiť a čo by mohol byť reaktívny nástroj, ale musíme sa pozerať aj na preventívnu ľuď, ako môžeme sa vyhnúť alebo zmierniť problémom, ktoré sme mali v minulosti v kríze. Myslím, že týmto sa dostatočne nezaoberáme. Potrebujeme totiž nielen reagovať, ale potrebujeme aj určitú prevenciu, aby sme zabránili takým veľkým dopadom tak si myslím, že sa ešte neriešia korene stability ani v tom sixpacku, ani v odporúčaniach pre krajiny. Chýbajú mnohé. Napríklad pracoval som s ľuďmi z USA, Nového Zélandu, odborníkmi na účtovníctvo, národné účty a tak ďalej a zaoberáme sa hodnotou a významom národného finančného manažmentu a zistili sme, že je tu veľká väzba a členské štáty sú veľmi zlé v tomto a väčšina krajín vo svete. Takže ja si myslím, že je táto skupina si myslí, že vidíme veľa straty HDP, pretože to z dôvodu verejného finančného manažmentu na vnútroštátnej úrovni a EÚ tu má svoj priestor a má k dispozícii rôzne mechanizmy, ale mnohé členské štáty sa tomu vyhýbajú a blokujú tu. OECD to stále viac a viac lepšie chápe, IMF to lepšie chápe a začínajú vyzývať tomu, aby sa týmto problémom zaoberalo požiadali ma, aby som sa pridal k tejto skupine a potom ma napadlo, aké je to nudné, ale potom som si uvedomil po roku, že je to veľmi dôležité, takže členské štáty nemajú jasné súvahy, kde by boli všetky záväzky a príjmy a Videli sme to napríklad v prípade Grécka, kde zistili, že majú veľký dlh, o ktorom ani nevedeli, že existuje. A takéto veci, tomu by sme mali zabrániť, lebo to ovplyvňuje úverové hodnotenie, vytvára to problémy potom. Takže dá sa to vyriešiť a Neznamená to reformu rozpočtu, tu znamená to iné. Eurostat pracuje, skupina na tom pracuje, členské štáty to ignorujú. Je to vlastne normy verejných účtov, ktoré sú dostatočne transparentné, aby bolo jasné, čo je investičná kapacita, aká je hodnota majetku a podobne. Takže e, musia byť v poriadku tieto súvahy, Pracujeme, ako som povedala, na tom a Portugalsko je prvá krajina, ktorá zaviaza úplnú reformu a zavádza všetky systémy verejných účtov podľa medzinárodných noriem. Robia to, pretože sú tak hlboko klesli, že nevedia ani aký majú majetok. Nevedeli strašne veľa vecí, ktoré uplyňovali úverové hodnotenie a táto práca im pomáha. Takže potrebujeme dobré riadenie na vnútroštátnej úrovni a berte to vážne a potom sa treba nájsť aj tie európske veci, ktoré by podporili stabilitu už na tej nižšej úrovni. Veľmi rýchlo členské štáty majú približne 50 ekonomiky v svojich rukách záleží na krajine. V priemere majú 46. Toto je z roku 2015 a niektoré majú až 58 Je to veľa peňazí je to veľký objem ekonomiky a ďalší problém je, že tých 43 triliónov v, v majetku a e, pohľadávkach a len 15 toho sa objavuje v tých súpisoch, keď sa pozeráme na jednotlivé krajiny. Takže je to problém pre rozhodovanie a chcel by som rád povedať, že to sú veci, ktoré som vyškrtol. Povedal som, že niektoré krajiny nehlasia dôchodkové záväzky, niektoré to podhodnocujú. Takže jednoducho nevidíme tú stabilitu tých krajín po šokoch. To je to jedno posolstvo. Ja sa už teraz E, to je tak dôležité a tak zanedbávané, že keď sa ma pýtajú, že čo môže rozpočet e, EÚ robiť, keď je kríza, a ja sa vždy poviem, ale najprv sa pozrite na to, čo môžete urobiť vy, až potom sa pozrime na EÚ. Takže vlády sú naozaj kľúčovými hráčmi, ale niekedy nevyužívajú tie základné e, nástroje riadenia na investície, výdavky, namiesto ročných rozpočtov sa pozerať na dlhodobú stabilitu a to je cyklické správanie. A ako môžete budovať proti cyklickým zmenám, keď máte ročné rozpočty a všetky investície sa chápu ako výdavky? Tak teraz si pozrime európsky rozpočet a stabilizáciu. Tu by som rád povedal, že by sme mohli sa pozrieť na to, že nám chýba makroekonomická stabilizácia. Teda potrebujeme investičný nástroj, ktorý e, už máme, ale mali by sme ho možno prepracovať. Ja si myslím, že priame platby do poľnohospodárstva, ak distribúcia už 30 rokov problémy nevyriešila a niekedy tu zistujem obrovské reformy rozpočtu a pritom Trvalo to tak dlho, dokonca len reformovať priame platby. Takže ja neviem, že či sa vôbec toto dá rýchlo vyriešiť. Nie som tu veľmi optimistický, ale zamýšľam sa nad tým. Rozpočet je pomerne rigidný a nereaguje primerane a má obmedzené nástroje k dispozícii, globalizačný fond, ďalšie fondy a e, iniciatíva pre zamestnanosť, ale táto iniciatíva boli len presuny platieb a záväzkov na svojom pružnosti, ale rozpočet nenarastol. Takže čo sa stane, keď presuniete peniaze a budete mať krízu v roku 2019? alebo v poslednom roku, odkiaľ potom zoberete peniaze, peniaze z budúcnosti, ktorá neexistuje, pretože peniaze nemôžete presúvať, alebo ja nie, z minulosti do budúcnosti, jednoducho nemáte rezervy v tom momente a nezáleží na tom, aký veľký nástroj pružnosti tam máte, máte. Nemôžete predsa presúvať záväzky a peniaze z budúcnosti. Takže čo sa presúva? To sú veci, ktoré nie sú vyriešené a ktoré treba zohľadniť, keď sa hovorí o stabilite poučenie 3 európsky rozpočet môže dosiahnuť určitú obmedzenú ekonomickú stabilizáciu, ale ďalšia vec sú tie finančné okruhy. Áno, môžeme mať okruhy, môžeme začať malo, ale nezačnite s okruhmi, ktoré slúbujú veľa, potom sa nič nestane. Takže máme tu šengenský prieser hranice, máme na to rozpočet, ktorý bol vždy e, znížený, aby sme mali rozpočet pre poľnohospodárstvo a iné oblasti. A potom zrazu chýbali peniaze, keď došlo k šokom alebo nejakým zmenám prudkým. Takže treba sa vyhnúť nejakým zavádzajúcim okruhom, ktoré by vytvárali dojem stabilizácie, ale nedokážu riešiť šoky, keď nastanú rozpočet čo dokáže urobiť. Keď sa pozriete na mikro, makrofinancie, tak poviete, tu som uvidel tie tri politiky, nepoj, odôvodnenia, nepôjdem cez to všetko. Zistíte, že niektoré veci v tej šedej oblasti existujú, ako napríklad nástroj pre súvahovú stabilitu pre neeurozónu a nejaké ďalšie veci, ale to všetko je len na okraji rozpočtu a otázka je, že či to tam má byť. Ja si myslím, že nie. Tieto veci by mali byť mimo keď ide skutočne o podporu e, šokov pri e, problémoch. A potom je tu tá ekonomická stabilizácia s rozpočtom, tam by mohlo niečo byť, čo s tým súvisí, ale sú tam otázky, ktoré treba riešiť. A bude to ťažké, lebo meníte podstatu rozpočtu a to si vyžaduje tú správnu štruktúru. Takže akú úlohu to potom môže mať? Máme tu napríklad ten dlhodobý prínos ako posilnenie, e, posilnenie ESIFu a to znamená, že by boli investície na vytvorenie odolnosti, väčšie zameranie na budúcu hodnotu a jej tvorbu a nie na absorpciu. To už existuje, máme hodnotu za peniaze, ale sú tu proste veci, ktoré sa už začali, veľa sa spravila, môže sa spraviť viac a môže tu byť aj určitá podmienenosť, nebudem sa tým zaoberať, to by bolo príliš veľa. Potom máme reflexný dokument o EMU, to je o kom režime ochrany investícií, e, zabezpečenie pre nezamestnanosť, fond pre zlé počasie. Čiže hovoríme o tom, ale mám trocha problém s tým, že sú to dokumenty e, komisie, ale nevidím tu nejakú vzájomnú reflexiu medzi nimi. Takže čo sa tu prezentuje? Potrebujeme lepšiu, lepšie štrukturálne fondy, to je ten ESIF a Mohli by sme mať aj režim poistenia pre zamestnanosť a možno, že aj fond na zlé počasie je možné, ale znamená to vytvorenie priestoru v rozpočte na to, finančného priestoru na to a potrebujete mať tú spôsobilosť a to je veľmi zlé, ťažko možné s tým jedným percentom. Toto je posledný obrázok, takže aká je tá, čo je tá režim ochrany investícií? Je to e, nástroj na zníženie, na zabranenie zníženia objemu investícií, ale s akými nástrojmi, s akými ustanoveniami a ide tu o to, že sa blížime budeme mať návrh čoskoro, ale ako ďaleko môžeme ísť v týchto dobrých veciach, ja nemám predstavu, či to navrhnú alebo nie. Uh, režim po, e, zapo, zabezpečenia nezamestnanosti je tiež možný, ale ako to budeme robiť, keď nemáme jasné vzťahy medzi členskými štátmi a máme rôzne systémy v členských štátoch a možno by to ani nemalo byť v rozpočte, alebo je tu potom tá rezerva pre e, zlé, e, pre e, zlé počasie. Pre ne, to sa dá nejako refinancovať, presúvať. Treba byť samozrejme reaktívny a pružný, ale koľko? Čo sa stane, keď to nebude dosť veľké? Kde si požičia EÚ? Nemôže si požičiavať. Takže sú tu otvorené otázky a keď je rozpočet obmedzený, tak si musíme položiť tú otázku, že ako pokiaľ nedojde k veľkému nárastu rozpočtu, objemu rozpočtu, ale tu sme nepočuli nejaké veľké sluby. A rozpočet pre eurozónu, nebudem hovoriť o podrobnostiach, ale jednu vec by som chcel povedať, možno, že by nebolo zlé, keby všetky členské krajiny sa nad tým zamysleli vytvoriť ešte jeden rozpočet. Podľa mňa ten súčasný by to dokázal. Ak by sa to spravilo, tak by sa mal navýšiť ten súčasný rozpočet, zahrnúť aj krajiny mimo eurozóny, pretože keď e, Spojené kráľovstvo už bude e, mimo EÚ, je to otvorené, tak e, neviem, koľko bude kandidátskych krajín do eurozóny asi ich nebude až tak veľa, takže by sa im dalo pomôcť v súčasnom rozpočte a mať podporu európskeho rozpočtu. Neviem, či je teraz tá vhodná chvíľa o tom uvažovať. Nepôjdem bod po bode, ale čo spravíme s tým jedným percentom, to je veľká otázka Malo by to byť zachované. Minulý týždeň sa povedalo, že to, čo sa dnes hovorí, je vlastne science fiction. No a týmto by som sa vám aj poďakovala za pozornosť. Ďakujem pekne aj za ten realizmus v závere Vieme, aká je politická situácia, ako sú na tom členské krajiny, ale naozaj nie je ľahké sklobiť všetky tieto ciele. Myslím, že je teraz na čase vypočuť si komisiu. Jose Leandro z generálneho raditeľstva ECFIN Vypočujeme si, čo nám komisia chce predložiť v oblasti VFR aj e, menovej únie, hospodárskej a menovej únie. Vieme, aké sú tu obmedzenia. Samozrejme, zareagujete asi aj na to, čo tu odznelo doteraz. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujeme za príležitosť vyjadriť sa na túto tému. Vítame toto podujatie. Je mimoriadne dôležité pre nás, tak aby sa naďalej diskutovalo hlavne z, o stabilizačných funkciách. To je závažné na dovršenie, zásadné na završenie hospodárskej a menovej únie. Nie je to však e, bez širšieho kontextu. Je tu istý vývoj, kvôli ktorému sa hovorí o potrebných vyšších kapacitách a hlavne stabilizačnom mechanizme. Fan Rompuy viedol túto iniciatívu v roku 2004, potom správa piatich predsedov na čele s mm, Junckerom potom reflekčný dokument komisie, zverejnený bol v máji minulého roku a v neposlednom rade aj uznesenie tohto parlamentu zo 16. februára 2017. Vychádzalo to zo správy Beres Böge. A nedávno aj Európska centrálna banka, OECD a Medzinárodný menový fond sa tiež vyjadrili za takúto eh, makroekonomickú stabilizačnú funkciu EÚ. K tomu uzneseniu Európskeho parlamentu mal sa, mala sa vytvoriť takáto fiškálna kapacita eh, popri európskom stabilizačnom mechanizme a bez jeho ohrozenia tá fiskálna kapacita by mala zahrňať eh, kód konvergencie so zameraním na zdaňovanie trh práce, investície, produktivitu, e, sociálnu súdržnosť, dobrú správu veci verejných a po druhé mal vzniknúť mechanizmus, ktorý by bol schopný absorbovať asymetrické šoky a mal by byť neutrálny, vzbudzovať dôveru a ešte tretí prvok v uznesení hovoril o tom, že by mal byť schopný vyrovnať sa aj so symetrickými šokmi, ktoré by sa zároveň dotkli viacerých členských krajín. Naviac, tak ako sa pripomenulo v úvode, v uznesení sa volalo aj po rozvoji ESM a mal z toho vzniknúť akýsi Európsky menový fond. Čiže myslím, že ekonómovia a politici sa zhodli na tom, že tu musí byť centrálna stabilizačná funkcia v eurozóne. Ja chcem povedať, prečo si myslíme, že je to zásadné pre eurozónu a potom možno budem hovoriť o tom, čo sme predložili v decembri minulého roka. Eurozóna stojí pred špecifickou situáciou Jednotná menová politika sa môže zameriavať iba na agregované fluktuácie a fiškálna politika je decentralizovaná a teda môže reagovať iba na šoky, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín. Vďaka národným stabilizátorom. Toto je niečo, čo funguje v normálnych časoch. Funguje to dobre, ale nestačí to keď e, sú veľké makroekonomické šoky, ako sme zažili počas krízy. V takých situáciách národné daňové stabilizátory e, už nestačia pod e, tlakom trhu aj v tých členských krajinách, kde sú celkom dobré fiškálne situácie, napríklad Irsko, Španielsko, pripomeniem, v roku 2008, keď sa ich kríza dotkla, tak ich fiskálna situácia bola v súlade s našimi pravidlami o fiskálnej oblasti. V prípade takýchto šokov, ako boli v rokoch 2010 a 2011, viacero členských krajín zažilo kolaps príjmov napríklad vo výške 2 HDP medzi rokmi 2010 až 2011 a kvôli tomu sa výrazne zhoršili rozpočtové deficity. V niektorých krajinách to bolo minus 16 HDP, priemer v eurozóne v roku 2010 minus 6 rozpočtový schodok. Čiže naozaj e, výrazný fiškálny šok a potom následný tlak trhu. Kvôli tomu členské krajiny väčšinou začali s veľmi rýchlou konsolidáciou. Z toho vznikla procyklická fiškálna politika. To je to, čo sme videli v eurozóne v roku 2011 až 2015. A vtedy fiškálna situácia bola reštriktívna v celej eurozóne a pritom e, pri výstupe to bolo väčšinou negatívne, čo zhoršilo aj situáciu v oblasti zamestnanosti, čo znamenalo ďalší šok. A to je jeden z hlavných dôvodov pre pomalé ozdravenie v eurozóne do minulého roku hlavne keď si porovnáme naše výsledky s americkými. V USA to ozdravenie bolo už v roku 2011. U nás to trvalo ešte ďalšie 4 roky. To bolo teda až v roku 2015, kedy sme sa dostali na úroveň spred krízy práve preto, že nie je tá centrálna stabilizačná funkcia. To e, nadmerne zaťažuje Európsku centrálnu banku, pretože oni museli prijať neštandardné opatrenia na plnenie svojho mandátu a to doplňa to, čo e, pri eurozóne investóri vnímajú ako e, hlavné riziko. Toto riziko bolo veľmi viditeľné počas kríze, krízy a Európska centrálna banka eh, oznámila teda eh, v roku 2012 eh, svoje rozhodnutie kvantitatívneho uvoľnenia. Nemáme ani bankovú úniu, ani úniu kapitálových trhov. Je tu pokrok, ale príliš pomalý. Zjednotili sme dohľad nad bankami a taktiež e, riešenie bankových kríz, ale nič pri e, jednotnom systéme záruk e, vkladov a taktiež nič pri jednotnom fonde na riešenie krízovej, krízových situácií. A je to teda naša hlavná priorita mať bankovú úniu. To jednoznačne zlepší zdieľanie e, súkromného rizika, ale netreba si myslieť, že to bude stačiť. Sú dôkazy, že v súkromnej oblasti to funguje veľmi procyklicky pri veľkých šokoch, obzvlášť stabilizačná kapacita je nedostatočná. A práve časoch veľkých šokov je potrebná stabilizačná funkcia, pretože e, zdieľanie rizika v súkromnom sektore je účinnejšie, ak je tu podpora aj verejného sektora. Čiže centrálna stabilizačná funkcia by nemala byť prvou obrannou líniou. Tou by mal byť e, dobrý, dobre fungujúci kapitálový trh. Vtedy bude dobre fungovať aj absorbovanie šokov. Preto je to priorita. Druhá obranná línia, to by mali byť dobré fiskálne a štruktúrálne politiky, ktoré zaručia, že tu budú fiškálne nárazníky dobrých časoch a zvyši sa aj odolnosť e, v časoch šokov. A tretia obranná línia pred e, tou poslednou, ktorou je ten euró, európsky mechanizmus stability. Naviac je dôra, potrebné zdôrazniť, že spoločný stabilizátor umožňuje zdieľať riziko, ale aj znížiť mieru rizika pre celú eurozónu. Máme skúsenosti s programami, eh, ako eh, znížiť eh, programy ESM a ESF. To je dobre tak pre zadlžené krajiny, ako aj tie, ktoré poskytujú pôžičky. Teraz stabilizičný mechanizmus by nemal byť permanentný, mal by znížiť aj morálne riziko, malo by sa to rozvíjať v rámci európskej legislatívy, malo by to byť otvorené aj nečlenským krajinám eurozóny. Prístup by mal byť e, podmienený, mal by umožňovať e, pokračovanie dobrých politík a taktiež by tu mal byť súlad s fiškálnymi pravidlami. Stabilizačná funkcia môže byť e, navrhnutá tak, aby bol posilnený súlad s fiškálnymi pravidlami. Teraz stručný prehľad toho, čo sme predložili v decembri v rámci balíka. Okrem iného pros, prosím, toto by ste mohli preskočiť. E, ten decembrový balík je nám známy. Teraz k tomu hlavnému balíku by ste možno mohli uh, uviesť, aby sme čo najlepšie využili ostávajúci čas. Dobre, takže načrtnem to, čo uh, príde neskôr. Na stôl sme dali nápady, ako vytvoriť túto stabilizačnú funkciu likvidita od Európskeho menového fondu, pôžičky zaručené európskym rozpočtom. Druhým komponentom by bola podpora z európskeho rozpočtu a tretím komponentom eh, by bol eh, vo forme dobrovoľných príspevkov členských krajín. To by sa postupne zavádzalo. To, to je naša vízia. Eh, oprávnenosť eh, na základe akých kritérií by bola založená. Čiže boli by tam prísne podmienky pre oprávnenosť a iba tie členské krajiny, ktoré by splnili požiadavky v období pred šokom by mali eh, povolený prístup. Tým by sa znížilo morálne riziko a čo by mohlo aktivovať mechanizmus, to by sa rozhodlo vopred. Bolo by to vopred zadefinované, čiže odklon e, napríklad e, od e, dlhodobej nezamestnanosti a potom a keď by boli splnené tieto kritéria, tak by bola automaticky vyplatená pomoc. Ehm, malo by to byť zmysluplné, aby to bolo aj dôveryhodné, aby bola skutočne zaručená stabilizačná funkcia a aby bola schopnosť si aj požičať dostatočne v ktoromkoľvek čase. My teda predložíme návrh v máji tomto zmysle. Myslíme si, že je na čase konať. Rokovania nebudú ľahké, ale myslíme si, že je teraz dobrá príležitosť a treba završiť menovú úniu. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi presvedčivé. Povedali ste, prečo je to potrebné táto stabilizačná funkcia. Naznačili ste aj, ako by sa to dalo dosiahnuť. Myslím, že sú aj isté otázky. Veľkosť to je jedna vec. Mňa zaujal aj pán Regling, teda že by to mal byť eh, potenciálne nástroj neviem, nejaké jednotné kontaktné miesto. Pardon, zabezpečovací mechanizmus. Takže teraz dostanú slovo poslanci a poslankyne. Najskôr pán Olbricht. A pán Olbricht odišiel. Aj pani Toma, pán Kalman. Ďakujem. V prvom rade sa chceme ospravedlniť. Prišiel som z iného výboru, preto som to tu nemohol sledovať od začiatku, ale predsa len sa hlásim o slovo. Touto s touto témou som sa naozaj podrobne zaoberala. Musím priznať, že všetko to, čo tu odznelo, je určite teoreticky hodné diskusie, ale už máme dlhé roky skúsenosti a dokazujú presný opak. A naozaj sa dá uviesť viacero detajlov, napríklad, že ESM sa vyslovne zaviezol, zaviedol ako niečo dočasné, ako opatrenie, mimoriadnej povahy, ktoré sa malo použiť iba e, za mimoriadných okolností a po úspešnom nasadení sa to malo znova zrušiť. Teraz e, sa to má zaviesť dokonca do európskeho rozpočtu. Neviem, ako sa to dá sklobiť. <laughs> Podľa mňa nejako. Myslím, že treba uznať, že niečo nie je v poriadku. Naopak počúvame, že je to uh, úspech a pritom euro neustále zachraňujeme. To nesedí a nesedí toho viac. Máme pravidlá, máme Maastrichtskú zmluvu a už roky už sa ani nepočíta, koľkokrát tá zmluva bola porušená. Už to nikoho zaujíma. Môžeme mať pravidla, môžeme ich sprísňovať. Keď sa mali prvýkrát eh, uplatniť, tak sa usilovne prižmurili oči. Máme pravidla aj pre bankový sektor a Taliansku banka Montepaschi ich mala ako prvá uplatniť a na rozdiel od toho ich hneď porušila. Takže niečo sa navrhne a potom sa to veľmi dôsledne obchádza. E, ja si preto myslím, že od samotného začiatku to nie je správne. E, stojí to na hodnotách z minulosti. A ani v teórii to, e, teoreticky to nie je správne. Je logické, že keď máme nejaký zabezpečovací systém, tak potom každý, kto by z toho mal ťažiť, by sa mal aj patrične správať. Nemalo by to závisieť od e, štátnej príslušnosti. Ak sa vie, že niekto iný za to bude zniesť e, zodpovednosť, tak e, sa možno, že postupí menšie riziko. Mal to byť e, podnet na to, aby euro a krajiny eurozóny dodržiavali aj súvisiace pravidlá. Inak je to kontraproduktívne. Tie pravidlá sú v maxickej zmluve, tie treba akceptovať, nezavádzať nové Thank you very much, uh, Mr. Hayes. Ďakujem, pán Hayes. Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť eh, alebo komentovať eh, tú eh, vynikajúcu prezentáciu z profesora z univerzity v mojom volebnom okrsku. Chcem sa len poďakovať a ja možno, že sa mýlim, ale ten politik vnútri mňa hovorí, že nie je tu vôbec žiadna apetít na zmenu zmluvy. A myslím si, že je to aj na základe analýzy, ktorá sa vykonala, pokiaľ ide o otázku fiskálnej kapacity. Zdá sa, že je tu nevyhnutné, že by sa mala vykonať zmena zmluvy, ale nemyslím si, že je tu politická vôľa alebo ten apetít na takú zmenu. Neviem, že či je tu taká dôvera alebo seba dôvera aby sa tak aj udialo. Jedna otázka, ktorú by som chcel adresovať na pána Nunesa Ferrera, hovoril o tom, že stabilita začína dobrým národným systémom stability. A myslím si, že to skutočne je kľúčové a na to sme sa zatiaľ dostatočne nezamerali v, tom, v tej existujúcej uh, architektúre. Myslím si, že Eh, je to, tá situácia je rôzna v rôznych členských štátoch a pokiaľ eh, nezavedieme ten spoločný štandard eh, vo všetkých štátoch, tak sa asi neposunieme. A chcel by som sa spýtať, hovorili ste o tej úrovni jedného percenta a áno, môžem to tak vidieť, že samozrejme určite budú tam aj dôsledky Brexitu a chceme byť e, konzekventní v, v budúcnosti, tak budeme musieť možno to nejako zmeniť. Niektoré štáty budú musieť platiť viac. Samozrejme, máme istý systém e, teraz a iný systém nás možno bude trošku v budúcnosti, ale v tomto kontexte nie je ten prípad taký, že by sme mali využiť rozpočet na dosiahnutie oveľa väčšej eh, reformy, verejnej reformy v našich krajinách, nielen pokiaľ ide o rozpočet, ale tiež o dosiahnutie rovnováhy a dobrého riadenia, aby ten rozpočet bol takým hnacím motorom eh, reformy verejnej eh, správy, pretože samozrejme vždy je to veľmi nákladné, ale nakoniec to vedie k tým zmenám, ktoré chceme vidieť. A myslím si, že by sme mohli využiť rozpočet, ktorý je teraz veľmi uh, uh, taký rôznorodý, aby sme dosiahli, dosiahli takýto vlastne cieľ um, istej harmonizácie, o ktorej ste hovorili. Ďakujem. Ďakujem. A ja mám pochybnosti, že či to, čo sme tu počuli, tak naozaj spolu zapadá. Mám otázku na pána Reglinga o morálnom hazarde. To je otázka, ktorá nás stále trápi. My si myslíme, že my musíme zaplatiť to, čo majú iní vlastne urobiť a nemáme potom na to vplyv. Ako to vidíte? Rada by som aj vedela, keď tu takto pekne spolu sedíme, ako hodnotíte výsledky a činnosti ECB? Priblížili sme sa k riešeniam alebo sme len posunuli dopre, na, ďalej, na neskôr tieto problémy? A neviem, ako mám tento balík predložiť voličom. Určite ma niečo napadne, ak budeme o tom presvedčení, ale zatiaľ musíme na tom ešte robiť. Druhá otázka sa týka prepojenia rozpočtu EÚ a rozpočtu eurozóny. Chcela by som počuť od komisie, ako vidia budúcnosť štrukturálnych fondov a aké opatrenia navrhuje komisia zrušiť na zrušenie doterajších obálok štátov a členské štáty s tým robia, čo chcú v rámci nariadenia a to nariadenie sa naťahuje všetkými smermi táto neintegrácia rozpočtu EÚ do celkových plánov u mňa vyvoláva obavy, takže ma zaujíma, čo chcete urobiť a navrhnúť pre budúci rozpočet EÚ, aj na základe toho, že ide o spolurozhodovanie. A vidím tu problémy. Máme napríklad výbor REGI, ktorý môže sa vzpriečiť alebo ministerstva hospodárstva, ktoré boli zvyknuté vydávať peniaze podľa svojho uvaženia. Tu sa budú stretávať viaceré svety a ako to budeme riešiť, to by som rada počula. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Moresan. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tri následné otázky našich troch rečníkov. V prvom rade, aký vzťah vidíte medzi novou fiskálnou kapacitou alebo rozpočtom pre eurozónu a súčasným rozpočtom e, EÚ, ak by ste sa mohli k tomuto vyjadriť, pretože samozrejme v rozpočtovom výboru výbore parlamentu máme obavy ohľadom jednoty rozpočtu. Videli sme samozrejme rôzne nástroje, napríklad pre utečencov v Turecku, pre Afriku a tak ďalej. A to je väčšinou akože mimo tohto uh, rozpočtu. A uh, ako by sa rozhodovalo o veľkosti rozpočtu a ako by sa to financovalo? Samozrejme, vy ste to trošku možno aj spomenuli, ale ak by ste sa mohli ešte znova k tomuto vyjadriť koľko peňazí by ste tam videli, aké sú zdroje financovania a po tretie, akú úlohu vidíte pre parlament pri e, správe takejto fiskálnej kapacity alebo teda rozpočtu pre eurozónu. Ďakujem. Ďakujem. Áno, hneď vám dám slovo. Nech sa páči. Dobre. E, e, a ja som myslel, že si mi dal slovo. E, dám, ale ešte nie. O chvíľku máme tu zoznam. Dobre? Pani Maltiť? Ďakujem pekne. Pán, som veľmi rada, pán Nunes, že ste spomenuli súvahu aj e, dôležitosť riadenia aktíva a pasív, ale jediný problém, pokiaľ ide o hodnotenie nefinančných aktív, myslím si, že by sme mali začať riadiť aktíva aj bez týchto prvkov nefa- zvažovania nefinančných aktív a myslím si, že je dôležité vidieť tú čistú eh, hodnotu na úrovni EÚ aj v jednotlivých členských štátoch, pretože určite to ukazuje udržateľný rozvoj. Ale myslím si, že aj vaše posolstvo je dôležité, pretože ste povedali, že s malým európskym rozpočtom nemôžeme vyriešiť všetky problémy a potrebujeme synergiu s národnými rozpočtami. A ako môžeme dosiahnuť tú synergiu? Predovšetkým, ak hovoríme o rozpočtovej kapacite, ako už sa spýtali aj kolegovia, vy ste povedali, že 1, strop to je ako keby vlastne také náboženstvo, ale uh, zo strany parlamentu sme navrhli e, iné číslo 1,3 a neviem, či to postačuje pre rozpočtovú kapacitu. A potom e, profesorka Agnes povedala, že táto rozpočtová kapacita by sa mala viac zamerať na eurozónu, ale aj tak nemôžeme mať silnú eurozónu bez tých členov mimo eurozóny, pretože sú súčasťou jednotného vnútorného trhu a bez nich nemôžeme posilniť ten vnútorný trh. Čiže všetko je tam prepojené, takže ako e, s týmto fungovať, ako s tým narábať. A ešte otázka na profesora Fabriniho. Spomenuli ste, že by sme sa mali vyhnúť medzištátnym transferom. Mali ste na mysli e, akejkoľvek e, alebo bezpodmienečné alebo nejaké podmienečné, ak by ste sa mohli k tomuto vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem, Pervanš Perez. Ďakujem. A budem sa snažiť hovoriť francúzsky. Ďakujem za všetky príspevky. Ešte zopakujem dve, tri otázky. Klaus Regling, vy ste povedali, že súčasné pravidlá umožňujú reagovať na symetrický šok. To sme videli v rokoch 2009 a 2010. A Anes Benasikere povedala, že pravidlá sú dostatočné, že nepotrebujeme dodatočný rozpočet. Áno, asi nemáme rovnaký názor na minulosť. Ja si myslím, že práve nedostatočný manevrovací priestor v rokoch 2009 a 2010 pri symetrických šokoch spôsobilo to, čo pripomenula aj komisia, a síce eh, recesiu, ktorú sme si vlastne vyrobili my sami v rokoch 2012 až 2015. Nemali by sme tie pravidla prehodnotiť. A potom myšlienka, a to je otázka na pána Ferrera, nestotožujem sa so všetkým, ale povedali ste, že sa nezameriavame dostatočne na to, ako si napríklad členské krajiny spravujú svoje vlastné rozpočty. Nakoniec sme to pochopili v Grécku, keď ehm, sme tam vyslali pracovnú skupinu, aby sme Grékom vysvetlili, ako spravovať svoj rozpočet a verejné financie. Ale treba sa z toho poučiť Čiže pakt stability a vyplývajúce pravidlá nie sú dobré, nezameriavajú sa na správne ukazovatele pri verejných financiách členských krajín a že treba seriózne pristupovať e, k tomu, že európsky rozpočet má podporovať administratívne kapacity. Pritom, tom východisko je následovné. Administra kolektívna kapacita financovaná z európskeho rozpočtu, to rada jednoznačne vníma ako riziko korupcie. Je tu isté protirečenie teda, ako to vyriešiť. A ešte otázka na Klausa Reglinka po vystúpení komisie, tá stabilizačná funkcia. Neviem, či to, čo sa odprezentovalo, bude aj definitívnym návrhom 29. mája. Snáď áno, ale myslím, že to ešte neprešlo všetkými komisármi, generálnymi riaditeľmi a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak by to tak bolo, tak potom tu môže byť e, úloha ESM, dynamická úloha, ako akú úlohu by v tomto rámci zohrávala vaša inštitúcia. Ešte niekoľko e, bodov po jednotlivých rečníkoch. Ak by sme boli v ideálnom svete, tak e, by asi väčšina rečníkov súhlasila s tým, že minimálne dávky v nezamestnanosti by boli najlepším stabilizátorom. MMF to robili už hovorí už dlho, aj keď s kolegom Bögen sme sa na tom nezhodli. Ale ak by sme e, sa opýtali expertov odhľadnúť od možných prekážok, e, tak e, naozaj, či by toto nebolo najlepším stabilizátorom. A z ESM urobiť Európsky menový fond, myslím, že vlastne Tí, ktorí sú proti, už e, vyhrali. To som musela kolegovi Bögemu uznať. Ale to neznamená, že môžeme prekopírovať to, čo je Medzinárodný menový fond a urobiť z toho európsky. E, minimálne tri aspekty sú rôzne. E, podmienky, za akých sa Tvoria politiky vo svete a v eurozóne to nie je to isté. A potom článok 4 eh, Medzinárodného menového fondu situáciu jednotlivých krajín. To sa nedá transponovať do EÚ. To by bolo proti zmluvám, pretože komisia dohliada na národné rozpočty a potom niečo, čo nie je v MMF. V Európe máme solidný eh, nástroj na dohľad eh, na finančnými trhmi. Treba teda na toto dbať. Nedá sa to prekopírovať doslova, aj keď eh, si nemyslím, že to tak myslel Klaus Regling. Ďakujem, Rainer Böge. Ďakujem, pokúsim sa odpovedať. A ja som tam niečo porobil ale myslím si, že konec koncov, keď si pozrieme dnešnú diskusiu, bola to správa, ktorá prišla s potrebnými vecami na stôl skôr ako iné diskusie. Chcem sa prijadriť k prvému slovu. Mal som stretnutie s priemyselnými komorami v priestore s dánskym partnerom pri dánskej hranici. A bol tam kolega z Hamburgu, ktorý vzhľadom na susedstvo s Dánskom povedal, že príklad Dánska ukazuje, že má, že funkčný vnútorný trh nepotrebuje ani spoločnú menu. Ja som sa narodil v 51. roku, ja som zažil 70. roky a zažil som rôzne menové turbulencie v členských štátoch bývalej a vtedajšej EÚ. Permanentné devalvácie, revalvácie bez konca, obrovské rizika. A to bol vtedy ten základ pre Wernerov plán a pre všetko, čo sme vtedy spravili. A chcem povedať, možno je to krivé prirovnanie troška, ja som hovorila o proaktívnej politike predtým. Vzhľadom na spravovanie migračného problému pri reforme azylového balíka 2011 eh, sme sa dostali do situácie vďaka tvrdohlavosti štátov, ktoré nechceli prijať krízový mechanizmus. Boli to môj štát, Francúzsko, Tie sa zdráhali spoločnej pohraničnej stráži pri Lisabonskej zmluve. Vždy hovorili, nie, nie, to nechceme. A potom, keď došlo k nepredvídaným udalostiam vo svete, predsa už žijeme v globálnej dedine, kde je celý rad rizik, na to nie sme pripravení. Máme nástroj E, súvahovej alebo bilančnej stability pre nečlenské štáty a my sme si mysleli, že my to nepotrebujeme v EÚ. Takže to všetko musíme pripraviť tak, aby sme nezmokli a musíme signalizovať vonkajšiemu svetu, že sme rozhodne pri tom, aby sme E, naše zásady, spoločný trh, spoločnú menu euro chránili, bránili, pretože to je základ a ostatné výnimka. To je ako na úvod. A potom Prevanš povedala niečo, čo mi pripomenilo otázku na pána Reklinka, aj pani Benasigere, a to je otázka fiškálnej kapacity tu máme možnosť rôznych modelov financovania. Z rozpočtového hľadiska by som povedal, áno, dá sa to robiť z prostriedkov členských štátov, z ich príspevkov a zaknihovať, ako ja neviem, e, revenues a tak ďalej. Čiže možností je veľa. Dá sa riešiť táto vec v rozpočte a potom by dostali zodpovednosť pri tomto postupe aj národné parlamenty tak by sa posilnil parlamentarizmus na všetkých úrovniach a takto by sa mm, urobil ten reťazec až po Európsky parlament. Model zabezpečenia alebo záručný model, o tom sa už hovorilo. To, o tom sme hovorili. Neshodli sme sa v otázke nezamestnaných, ale takýto systém musí byť možný ale jeho a jeho veľkosť a mechanizmy musia byť jasné, definované a musí pokrývať dostatočné obdobie. To bol ten kompromis, na ktorom sme sa dohodli a ten naznačuje, že chceme stabilné pomery. A pri vstupe pána Reglinka povedal, že jedna z možností je krátkodobý B pôžičky ESM, s ľahšími podmienkami. A keď si pozriem to, čo povedali tí 14 odborníci, tak tam sa hovorí aj o takejto možnosti určitou formou. Je to tá otázka príspevkov, zabezpečenia, tá záručnosti a e, možnosť využitia MF. Potom sme hovorili o kondicionalite podmienenosti a to sú tie odporúčania špecifické pre tú ktorú krajinu. E, to sa s tým spája. Nie všetko, čo je uvedené, ale tá koncentrácia na ten kľúč, udržateľnosť, stabilita v ekonomike a mene, tak Súvisí to aj s rozpočtami členských štátov a keď to teraz takto budeme žiadať od členských štátov, je to niečo, čo je veľký krok, ale potrebný. A týmto sa dostávam k otázke, že v správe hovoríme aj o kódexe kompetencií s podmienkami a vytvorenie riadného spravovania rozpočtu. O tom sme hovorili a asi by sme aj v tomto kontexte mali ďalej hovoriť. Ďakujem. Jean Arthuis. Jean Arthuis, ďakujem som trošku zmetený, nemohol som tu byť e, od začiatku, nemohol som zmeniť niečo vo svojom programe. Chcem sa poďakovať e, kolegovi Murešanovi za to, že ma nahradil. Je to veľmi dôležitá otázka, správa eurozóny. Máme spoločnú menu, aby sme zabranili konkurenčnej devalvácii, pretože to ohrozovalo jednotný trh ohrozovalo to hospodársky rast a e, hrozila aj vyššia nezamestnanosť v Európe. Ale zhodneme sa na tom, že sme vytvorili Európsku centrálnu banku, a, ale správa je naďalej na nárovni členských krajín. Takže máme viacero hospodárskych národných politík a nie je možné uplatňovať ten policy mix, ako napríklad v USA. Neviem, ako sa toto dá vyriešiť nejakým riadkom v rozpočte EÚ. E, eurozóna je špecifická, keď bol vytvorený ESM e a keď bol potrebný kapitál, tak to nespravili členské krajiny, ale členské krajiny eurozóny, keď išlo o to za, zaručiť viacero miliárd pôžičiek e, v ESM, tak to opäť nebolo 28 členských krajín, ale len členské krajiny eurozóny. Čiže je tu špecifická zodpovednosť a kvôli tomu by sme asi mali posilniť tú správu. Roberto vytvoril misiu na pomoc Grécku. Možno, že z času na čas by sme eh, mohli toto Grékom pripomenúť, keď eh, eh, poukazujú na to, že boli odholené tie skutočné čísla o ich hospodárskej situácii, takže mali by sme mať jasno v tom, ako sa prezentujú verejné účty možno, že netreba všetkému veriť. Možno, že by sme mali mať trošku otvorenejšie vzťahy. E, možno, že by bolo dobre povedať, e, pre prenasledujú pána Georgiu, ktorý e, sa skrýl vo Washingtone. Ale aká môže byť úloha Európskeho parlamentu? Zmluvy nám bránia ísť tým alebo tým smerom, ale predsa len v istej chvíli treba povedať, čo by bolo potrebné vytvoriť a e, obratiť sa aj na verejnú mienku a vyvinúť tlak na politických lídrov a eventuálne pozmeniť zmluvy. Mali my sme mať predstavu o e, správe eurozóny. A ešte jedna otázka na Klausa Riglinka. Mal som čas sa pozrieť na jeho e, vystúpenie, on na nás apeluje ako na EÚ, aby sme sa zamysleli nad verejnými e, statkami, čiže ochrana hraníc, vonkajších, obranný spoločný systém, klimatické opatrenia. A ak by sme to e, zohľadnili v európskom rozpočte, pane Rigling, tak potom neviem, či by nebolo na čase priznať, že na národnej úrovni už to nie je možné že to nie je dostatočne účinné a členské krajiny by potom asi mali do európskeho rozpočtu presunúť tie prostriedky, ktoré tomu vyčleňovali na národnej úrovni, čiže by vzrástol európsky rozpočet, ale nie verejné výdavky v Európe. Thank you. Ďakujem pekne. A ja mám zo pár otázok na našich rečníkov. E, na základe takého širšieho koncenzu, že áno, máme mnoho nástrojov, ale chýba nám makro, že nám chýba nástroj makroekonomickej stabilizácie pre asymetrické šoky s týmto môžem súhlasiť, čo povedal pán Regling, ako aj komisia. V prvom rade, ako povedal aj Pervanš, by som chcel počuť trošku viac o tom, čo povedal pán Regling, že máme priestor na manevrovací priestor na reakciu na symetrické šoky. Videli sme to v roku 2010-2011, ale zaujímavé je to, čo sa stalo v roku 2011-2012, že sme v podstate ako keby vytvorili aj nie, že riešili šok kvôli nedostatku toho, e, že nemáme teda preventívne nástroje, to na jednej strane, na druhej strane kvôli toho kombinácie rôznych faktorov. Čiže treba myslieť na to, že vlastne tá kombinácia tej nejakej vôle a procyklickej e, fázy viedla k tej konkrétnej situácie. E, Eh, ako sme povedali, alebo sme počuli, že teda samozrejme v USA je to trochu inak a mali sme aj potom druhú krízu a naše nástroje neboli schopné na ňu dobre reagovať. A najprv musíme mať teda tú fiskálnu konsolidáciu a aby sme správne na to reagovali, tak Samozrejme, musíme tam mať aj flexibilitu a vieme, že obidve veci vytvárajú problémy, pretože ide tam o také natiahnutie tej fiskálnej politiky a teda predstava je taká, že ak by sme mali nástroje tej makroekonomickej stabilizácie, tak by sme sa mohli vyhnúť tomuto eh, dovilmu syndromu a tiež vyhnúť sa respektíve tiež vlastne to také natiahnutie tých eh, fiskálnych menových pravidiel, že by bolo vlastne ako potrebnou reakciou na takú krízu. A na to by som sa chcel spýtať pána Reglinga, ako aj eh, komisie. V prvom rade, ak sa chceme vyhnúť tomu devilomu efektu, je potrebné aby sme sa vyhli tiež tomu, čo by mohlo vytvoriť nejaký nežiaducí alebo zbytočný tlak na trhy. A myslím, že taký bol ten výsledok aj správy štyroch ekonomov, mne sa nezdá to veľmi presvedčivo, pretože, zdá, pretože toto vyzerá, ako keby tam mohla byť nejaká kompenzácia medzi národným fiskálnym priestorom a európskym, ale myslím si, že by to malo byť inak. Mali by sme sa držať konvergencie a stimulovať samozrejme kondicionality pri konvergencii. Je to tak a e, komisia správne nedala na stôl žiadne reštrukturalizačné mechanizmy. Čiže keď hovoríte, aby e, to bolo predvídateľnejšie a upravenejšie, usporiadanejšie, ako vráte už máme, vravíte, máme tam možnosť e, suverennej reštrukturalizácie a preto si myslím, že by bola e, chyba urobiť z toho nejaký všeobecný stav Myslím si, že by to asi potom nefungovalo. A myslím, že s tým vôbec ani nerátajú že členské štáty, takže ani to nie je aktuálne. Ale je pravda, že by pomohlo mať taký usporiadanejší proces, ak je to potrebné, mať teda tú lepšiu štruktúru, ale ako vidíte rozdiel medzi niečím, čo je predvídateľnejšie a niečo, čo sa ako keby samo naplňa myslím si, že je tam len veľmi taká tenká čiara medzi tým, ak, že, takže ak sa k tomu to môžete vyjadriť. A druhá otázka, znova, pán Regling, čo ste povedali ohľadom možnosti, že EZM by mohol vlastne predstavovať nový nástroj pre fiskálnu makroekonomickú stabilizáciu. To je veľmi zaujímavé. Myslím si, že pokiaľ nezvýšime výrazne rozpočet, zdá sa mi ťažké aby e, sa takáto úloha vykonávala v rámci tých súčasných e, rozpočtových čísel. Nevidím tam jednoducho priestor v tom rozpočte, pokiaľ e, v úvodzovkách nezabijeme tie ďalšie politiky. A vidím tam trošku taký nejaký priestor alebo rozdiel medzi radikálnou aplikáciou analýze, analýzy, ako povedala komisia, a medzi tým, čo vlastne asi príde neviem, že či potom dáva si zmysel predstavovať si takúto úlohu alebo funkciu v rámci rozpočtu, ktorá by mohla byť pre participujúce štáty a ten zabezpečovací mechanizmus ESM, ale to si úplne nevyžaduje, že ESM musíme začleniť do právneho rámca EÚ. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že áno, budeme najprv pracovať na tom obsahu a potom nakoniec uvidíme, že či o, to bude podľa, či, či upravíme článok 352. Ale my nevieme, či vôbec existuje to 352. Je to návrh komisie a komisia toto podporuje na základe eurozóny alebo medzivládnom základe, ale myslím si, že je na čase sa o tomto rozhodnúť a samozrejme je dôležitú, dôležité, aby to bolo, ten proces bol usporiadaný, aby sme to postupné vybudovanie takéto funkcie urobili udržateľným, aby sme to uh, skombinovali s ďalšími funkciami a tiež to číslo 1,3, že by to bolo konečné číslo, respektíve, že by to bolo možno vyššie číslo. Samozrejme, potom možno tie ďalšie úlohy, ako sa tu spomínajú, štrukturálne fondy, polnospodárske fondy, ochrana krajín, eh, pardon, hraníc a, eh, a tak ďalej, ale tak už aj to číslo 1,3 bolo takou výzvou Čiže áno, ten zabezpečovací mechanizmus, e, ale myslím si, že skutočne potrebujeme nájsť ten spôsob, ako integrovať ESM do e, toho právneho rámca EÚ. Takže veľa otázok. Pán Regling, poprosím vás, e, aby ste začali. Áno, ak mi dáte jednu hodinu, tak zodpoviem tie otázky, ale budem sa snažiť prejsť to čo najrychlejšie. Rôznorodé otázky. Bola tu otázka ohľadom morálneho hazardu. Ja tu nevidím žiaden problém v tomto ohľade, eh, aj pokiaľ ide o programy EZM, kondicionalita je navrhnutá tak, aby predchádzala ďalšiemu riziku. Myslím si, že tie podmienky sú skutočne veľmi prísne a myslím si, že to jasne ukazuje, že žiadne eh, že, že by potom sa žiadna vláda nežiadala o SM, nie, to by som vlastne vylúčil. A fiskálna kapacita, samozrejme, musí tam byť istá kondicionalita alebo mm, podmienky oprávnenosti na riešenie tejto otázky. E, a nebudeme tu teda e, diskutovať asi o politike ECB, pretože by sme potrebovali e, dve hodiny, nielen jednu. Pýtali ste sa na tú fiskálnu kapacitu, viacerí z vás, pán Morrison Pýtali ste sa na vzťah medzi európskym rozpočtom a fiskálnou kapacitou veľkosti a zdroje financovania. Samozrejme, to je otázka zorganizovania. Sú rôzne nástroje, ako dosiahnuť makroekonomickú stabilizáciu. Niektoré už boli tu spomenuté. Fond na horšie časy, niečo, čo sa vlastne nakumuluje, alebo doplnková dokonkolý režim poistenie v nezamestnanosti, niečo podobné možno ako v USA, e, kde sú vlastne e, úverové linky pre štáty, ktoré majú problémy. Ako pre ekonomov je to veľmi zaujímavé, ale Myslím si, že zároveň to má isté nevýhody a keď pozerám eh, z krátkodobého hľadiska na rôzne možnosti, myslím si, že vytvoriť krátkodobejší nástroj OSM, eh, kde neposkytujeme eh, pôžičky na nejakých 20-30 rokov, ale na možno 5-6 rokov, tak si myslíme, že politicky by to bolo jednoduchšie, ale veľmi rád môžem diskutovať aj o, o programoch nezamestnanosti a poistenia v nezamestnanosti, pretože určite už máme isté podmienky, no, existujúce podmienky. Keď sa pozrieme na fiskálnu kapacitu a kde ja vidím nejaký ten rozdiel alebo priepasť a čo som sa snažil vysvetliť, vidím ten rozdiel na to, že potrebujeme vlastne tú fiskálnu kapacitu, aby sme mohli riešiť asymetrické e, šoky a nie je to každoročný trh, e, pardon, každoročný e, rozpočet, je to taký revolvingový fond, E, povedzme mnoho rokov nepotrebujete nič z toho fondu a potom zrazu príde šok alebo nejaká divergencia v ekonomikách e, členov eurozóny a vtedy je potrebný. A preto to nie je každoročný rozpočet a samozrejme preto je to oveľa iné, e, pokiaľ ide o spôsob financovania, pretože sa to nerobí na každoročnej báze. Myslím tiež, že som už zodpovedal otázku pána Bögeho. V tomto kontexte symetrický šok. Viacerí z vás ste spomínali to, že som povedal, že, nepotreb- že nepotrebujeme možno posilnať tú kapacitu riešenia asymetrických šokov a e, tá situácia tých rokov 2008-2015 Pôvodne tam neboli procyklické politiky, ako ste niektorí povedali, ale my sme v podstate, respektíve niekto povedal, že vždy sme videli procyklické politiky a myslím si, že to je nesprávne. Myslím si, že pri globálnej eh, kríze sme mali veľmi silnú kontracyklickú reakciu aj zo strany G20 a ten deficit e, šiel z 0,5% na 6%. A keď sa pozriete na posledné roky, a e, to zadlženosť sa zvyšilo 35 HDP. Neviem, že keby sme mali možno procyklické politiky, tak by to možno malo klesať. Takže musíme byť opatrní, pokiaľ ide o interpretáciu toho, čo sa stalo. A e, kolega, s ktorým zvyčajne súhlasím, porovnával situáciu v USA. Nie je to úplne správne, pretože ste povedali, že USA v roku 2001 mali úroveň HDP ako pred krízou a myslím, že ste nebrali do úvahy, že populácia je, e, rast populácie je oveľa vyšší než v EÚ a tiež treba brať HDP per capita a tie porovnania sú potom úplne iné, keď beriete tieto iné faktári do úvahy, pretože oni musia teda rásť o pol percenta rýchlejšie, keď majú reflektovať aj ten rast populácie. Čiže musíme byť opatrnejší pri takýchto porovnávaniach. Myslím si, že nedarí sa nám až tak zle. Uh, myslím si, že sme celkom úspešne riešili dve krízy. My sme mali dve, oni mali iba jednu. Ale myslím si, že je veľmi pozbudzujúce, že od roku 2016 a teda v roku 2017 aj tento rok a budúci rok HDP na per, per capita je vyššie v eurozóne než v USA. 4 roky po sebe je to dobré, pretože samozrejme e, bolo ich treba dohoniť, ale myslím si, že teda je to dobrý výsledok. Teraz pán Arturis a jeho otázka. Ja v podstate môžem s vami súhlasiť. Ak sa úlohy prenášajú na úroveň EÚ, e tak samozrejme treba to prehodnotiť. Potom to neberie do úvahy vlastne deficitu a e, zadlženia Roberto Galtieri pozerá sa späť vlastne, čo sa stalo počas tých dvoch kríz. Myslím si, že je trošku ťažké rozmotať tie fiskálne efekty a ten devilov uh, efekt, keď ja hovorím o potrebe E, reštrukturalizácie dlhu, aby to bolo transparentnejšie a predvydateľnejšie. E, cieľom je vlastne sa vyhnúť ďalšiemu takémuto efektu a preto chcem definovať rámec. Ja nehovorím o mechanizme, ale o rámci bez automatických e, pravidiel, aby každý do toho zapojený vedel, čo sa deje. A toto momentálne nemáme. Situácia sa určite rozvinula od začiatku krízy. Samozrejme, tie napríklad problémy v Írsku, tam to, tým bol zaťažený rozpočet v Írsku a ne, e, nebolo dohodnuté, že by tam bolo zapojenie verejn, e, súkromného sektoru a e, ten e, rozvoj krízy trval dosť dlho, asi 1,5 roka, predtým, než sa prijali konečné rozhodnutia. Myslím si, že je lepšie mať jasno, čo sa deje za takých podmienok a myslím si, že podľa mňa teda e, ak krajiny požiadajú o pôžičku ESM, tak ESM by urobil vlastne takúto analýzu e, Eh, kapacity pomoci a ak by ich sa identifikovali nejaké problémy, tak samozrejme by nedošlo k reštrukturalizácii. Podľa mňa eh, vždy reštrukturalizácia veľmi vážne zasahuje do tých majetkových práv a eh, možno ak by tam nebolo žiaden dôvod zasahovať, ale ak by to bola otázka insolventnosti, tak e, samozrejme v tom prípade by sa zasiahlo, ale vždy by to muselo byť na základe analýzy. E, v roku 2012 sa posilnili príslušné pravidlá a sú momentálne na tiež návrhy v tejto oblasti a ESM by mohol hrať úlohu takého moderátora aby spolu so všetkými zainteresovanými stranami našli férové, spravodlivé riešenie pre všetkých. A toto mám na mysli, keď hovorím o, reštruktú, o, o tom rámci reštrukturalizácie e, štátneho dlhu. Čiže nie je to ten mechanizmus, o ktorom sa diskutovalo pred 15 rokmi v e, MFF tie pravidla by boli oveľa rigidnejšie, ale myslím si, že takéto pravidla, ktoré by sme mali, ktoré by boli predvídateľnejšie, tak by boli dobré, aby vlastne mohli doplniť to, o čom hovoríme dnes, a to je fiskálna kapacita. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky a pripomienky. Ja mám 6 bodov. Po prvé, vzťah medzi EU rozpočtom a eurozóny rozpočtom. To je problém pre obe témy. Ide o zvýšenie rizik, keďže žijeme v neistejšom svete. Podľa mňa potrebujeme viac e, miesta pre nepredvídané situácie v rozpočte. Videli sme dôvody, že v rozpočte EÚ potrebujeme viac priestoru na takéto situácie a to je aj ten účel e, alebo niečo, čo by malo fungovať v možnom rozpočte eurozóny. Ja nebudem hovoriť o tom, či to má byť e, e, riadok v rozpočte EÚ, ale ak to má byť malý rozpočet, musí sa koncentrovať na veľké šoky a znamená to, že fondy sa väčšinou nevyužijú. Preto dávajú ekonómovia prednosť niečomu ako kazi automatik. To znamená, že ne, nemáme zdaňovanie bez reprezentácie a reprezentáciu bez zdaňovania výdavkov. Ja si to uvedomujem, takže by sme mali mať niečo automatické. Potom veľkosť. Robili sme simulácie s malým, zameriavali sme sa na veľké šoky keď povedzme nezamestnanosť vzrastie o viac ako 2 percentuálne body a krajina potom dostane 0,25 HDP za každý bod nezamestnanosti. To je z makroekonomického pohľadu, to môže byť veľké. Keď... A mali sme na mysli na začiatku nebudeme prece čakať, kým budeme mať európsku taň. Takže bol to príspevok 0,1 HDP za rok a urobili sme simuláciu, že v roku 99 keby sa začalo v roku 99, tak v 2007 by tam bolo 17 miliard a potom v 2012 by to bolo 10 miliard. Takže by sa to dokázalo, ten fond by nebol počas krízy vyčerpaný. A čo je dôležité, a to je ten rozdiel s pánom Erlingom, my máme na mysli granty, nie pôžičky. ESM, úlohou ESM je robiť pôžičky, likviditné pôžičky, krátkodobé možnosti, ale tu hovoríme o grantoch. Tie, sú, tie sa nikdy nesplatia Inak nevidíme žiaden význam takéhoto režimu, pretože väčšina krajín nie je vylúčená z trhu, môžu si požičať. Na čo by potom potrebovali takýto režim? Čiže toto je transfer. To ale neznamená stály transfer. Je to len transfer v tom roku, keď dojde k nárastu nezamestnanosti. Potom to prestane a ex ante vôbec neviete, kde dojde k nárastu nezamestnanosti, k náhlemu vzrastu. Takže ex ante sa nič nedá robiť, tam nie je žiaden transfer, že je to ex post. Po tretie, eurozóna a krajiny nie eurozóny. Tu je veľký rozdiel. Makroekonomická nerovnováha v jednej krajine je systémová len v eurozóne takáto kríza v jednej krajine môže vyvolať finančnú krízu, ktorá by ohrozila celú eurozónu. A to platí len pre eurozónu, to znamená krajina mimo eurozónu, keď je mimo eurozóny a má takýto zlý vývoj, tak to má dopad aj na eurozónu. Čiže je tu veľký rozdiel a je to v rozdiel v pomeroch HDP a stabilite e, dlhu. Hovoríme o rôznych veciach. Po štvrté, proticyklická politika. Áno, v roku 2009 európske fiškálne politiky boli takéhoto charakteru, ale potom v 12 keď došlo k druhému poklesu, tak to bolo procyklické a to som chcela povedať. Nemáme žiaden nástroj, ak by sa to malo znovu začať, tretí pokles, nič by sme nemali. Nemali by sme nič na to, aby sme sa s tým vyrovnali. Po piaté, súhlasím pre preváž v tom, že najlepší režim je e, poistenie nezamestnanosti. Prečo? Hovoríme, to je určité zabezpečenie pre veľké skoky, pretože je to dobre na stabilizáciu. Dáte šek e, s finančnými obmedzeniami, nie je tam žiadne meškanie, peniaze idú hneď k spotrebiteľovi, nie je tam žiadne riziko. Pri investíciách je vždycky to riziko, že e, máte meškanie a chcete byť proticyklicky, ale ste procyklicky a peniaze idú k tým konkrétnej osobe a ak si ten človek uvedomuje, alebo ten individuum uvedomuje, že je to z EU oblasti alebo Erasmu, tak by sme mali to potom duplikovať, pretože došlo k zmene konkrétneho života a bola by to, bol by to veľký výsledok. Ja chápem tú zdržanlivosť, preto navrhujem e, úniu pracovných miest viacerými piliermi. Uh, uh, Čiže bola by tá mobilita, portabilita, dôchodky a tak ďalej a tak ďalej. A na záver Dobre aby sme zabrani, čo máme robiť na zabránenie dovilého symptómu. Čo ste povedali s tým v zásade súhlasím, ale ak nebudeme uvažovať o žiadnej, pro, žiadnej podobe reštrukturalizácie, budeme mať problém so zmluvou. Takže ja si nemyslím, že je to trvalé, trvalý stav. V našej správe išlo o to, aby sme nezavádzali nové pravidlá, tie junior bonds je okrajová vec, to malo nahradiť tie sankcie, ktoré nefungovali. To môžeme vylúčiť, ale ide o to, aby sme nezavádzali nové pravidlá ani niečo e, k tomu, čo už existuje Chceme len podmienky, ktoré sa budú naozaj uplotňovať a ESM dneska nemá poži- požičiavať dneska krajine, ktoré dlh je neudržateľný, ale robíme to. Takže ide o to, ako zmeniť ten systém. Je to možné aj s uplatňovaním existujúcich pravidiel a to zníži a nie zvýši, ako som už vysvetlila, tie kanály pre bankové sektory zniží to tie riziká a vďaka ďalším prvkom zdieľania dojde aj k zníženiu štátnych rizik. Takéto zmeny znižujú e, tie všetky riziká, o ktorých sme tu hovorili. Ďakujem teraz pán Fabrini. Ďakujem e, všetkým poslancom za zaujímavé otázky. Tri body z mojej strany dizajn a spravovanie tejto fiškálnej kapacity. Pán Morrison o tom hovoril. Nebudem sa vyjadrovať k veľkosti rozpočtu, to je pre ekonómov, ale chcem hovoriť k tomu, či to má byť riadok v rozpočte alebo samostatný rozpočet. Z právneho hľadiska sú obe možnosti možné. Ja som hovoril aj o tom, že to môže byť samostatný rozpočet práve v tom svetle jednomyselnosti. Takže ja som tu poukazoval na to, že môžeme mať rozpočet eurozóny samostatný, aby sa vyriešila otázka jednomyselnosti, uvedomujem si potrebu jednotnosti celkového rozpočtu a myslím si, že ak by to bol samostatný riadok v rozpočte, vznikajú tu ďalšie otázky týkajúce sa spravovania, riadenia. Ako som povedal, Európsky parlament má byť plne zapojený do rozhodovania o fiškálnej kapacite, ale keď je to rozpočet eurozóny, tak by sme stali pred tou otázkou, že v tomto parlamente máme aj poslancov zvolených v štátoch mimo eurozóny. Takže sú menšinou síce a nakoniec je povinnosť všetkých krajín prijať raz euro. Takže má význam, aby tam bol celý Europarlament zapojený, Európsky parlament zapojený. Po druhé, financovanie rozpočtu z ústavnoprávneho pohľadu je to zásadná otázka. Pán Böge to spomínal a ja som už počul takéto otázky. Problém s tým, ako je štrukturovaný dnes rozpočet, tak momentálne sú to príspevky členských štátov, ktoré sa redistribujú a ja súhlasím s tým, čo odhlasoval parlament minulý týždeň, že tu dochádza k porušovaniu zmluvy, ale nie len, že sa porušuje duch zmluvy, ale vytvára sa aj ten začarovaný kruh, lebo ľudia povedia, že moji voliči dávajú peniaze, ktoré sa prevádzajú do iných krajín a to zasieva seme konfliktov medzi štátmi. Takže Vieme, že ESM vychádza z národných príspevkov a národné parlamenty dohliadajú na použitie týchto peňazí. Bolo by bizarné, keby sme išli smerom zvyšovania vlastných zdrojov EÚ a potom súčasne by sme peniaze získali z, ďalej z okna tým, že by sme použili tie peniaze z príspevkov. Takže stáli by sme stále pred tým problémom transferov. Takže táto otázka financovania musí byť veľmi hneď riešená a riešená v svetle reality, tak aby mal z toho každý osoch a ten peniaze majú byť výstupom toho benefitu, ktorý produkuje EÚ a nemajú to byť peniaze z členských štátov. A tretí bod, Brian Haynes, ktorý tu zastupuje Dublin, Súhlasím s tým, čo ste povedali o potrebe zmene zmluvy a nechuti k tomu. Myslím si, že je to ale nevyhnutné. Jednoducho budú sa musieť zmluvy prispôsobiť. A skutočne už sme začali túto fázu, pretože rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ako aj rozhodnutie Rady o zložení parlamentu si vyžiadajú zmenu zmluvy, jednomyselnosť, ratifikáciu, takže už sme vlastne v procese zmeny zmluv. A myslím si, ale že je to aj príležitosť, šanca pre Európsky parlament, pretože ste prijali aj uznesenie o tom, že potrebujeme prekročiť rámec súčasne platných zmluv. Ferrer. Ďakujem, pán Ferrer. Čo najstručnejšie sa pokúsim. Je pravda v tom, čo povedala pani Gresla, síce, že by sme sa mali zhodnúť na tom, či hovoríme o tom istom. Keď hovoríme o rozpočte, tak to zahrania viacero tém. A rozpočet je navrhovaný ako investičný rozpočet v záujme stabilizácie, potom makrofinančná stabilizácia ESM, mohlo by z toho byť niečo iné. E, Európsky menový fond to by sa možno, že malo skôr nazývať fond eurozóny, ale niečo by sa asi dalo a malo spraviť pre stabilizáciu na inom mieste. Inak sa do rozpočtu dá všetko a bude to e, riziko, bude to príliš veľký tlak kvôli jeho veľkosti a potom myšlienka, o ktorej sa hovorilo aj na rade ECOFIN, mať akýsi e, časť rozpočtu pre naliehavé situácie. Bolo to zamietnuté, pretože by to bol anticyklický rozpočet, preto je dobré E, mať e, to v prospech stabilizácie na inom mieste. Aj podpora v nezamestnanosti by mala byť v rozpočte, ale k veľkosti európsky rozpočet, keďže je obmedzený, by sa mal obmedziť na financovanie pomoci národným rozpočtom, ktoré sa snažia dosiahnuť európske ciele. Nerád to nadnášam, ale myslím, že je tu spoločná polnohospodárska politika, ktorá je takým slonom miestnosti. Aj keby sme sa tej politiky nedotkli, tak sú tam právne záväzky, právna štruktúra. A pozrieme sa na to, koľko peňazí sa tam prele, prelieva z tých 45 miliárd 30 e, sa nehýbe. Nie je to transfer ako pri Fonde súdržnosti. Je to taký obehový transfer. a zaberá to veľkú časť rozpočtu. Uvoľníme tých 30 miliárd Ide iba o veľkosť. Ak chcete financovať všetky politiky z rozpočtu, treba ho navýšiť. Ak nie, tak to tak nejde. Ja myslím, že si treba najskôr toto objasniť. Verejné, spravovanie verejných financií to nemusí splňať všetky účtovné normy. Potrebujeme hlavne stabilitu a chcem varovať aj tie krajiny, ktoré to nechcú. Niektoré sú veľmi bohaté, ale predsa len majú nepriehľadné účty a ratingové agentúry si po kríze uvedomili, že si nemôžu myslieť, že krajina je stabilná, pretože majú stabilnú vládu, ale začali sa pozerať skutočne na ich e, účty. Ak to zohľadnia, tak e, niektoré krajiny, ktoré vyzerali veľmi dobre na tom, sú teraz na tom trochu menej dobre. Nejako to nesúvisí s európskymi politikami. Snažia sa o, o, o zmenu niektoré krajiny a ratingové agentúry sa tiež snažia vyhnúť tomu, čo sa stalo v minulosti s Gréckom. Čiže správovanie verejných financií. Sú tu zmeny pri napríklad verejnom obstarávaní. Áno, ale audit je užitočný aj pri finančnej správe, ale možno, že to nie je priamo prepojené finančný manažment v mnohých krajinách nie je dobrý a rozpočtové pravidlá vlastne ani eh, nepodporujú investície a proticyklické opatrenia. Je to ako keby z inej éry. Ale mnohé reformy dosiahli práve toto. Treba kontrolovať využívanie prostriedkov, podľa mňa je to normálne a krajiny by mali veriť, že iné krajiny krízu tiež nevyvolajú. Čiže áno, podpora školenia, ale máme Eurostat, ľudia, ktorí sa vyznajú v účtoch a možno, že by sme sa pozrieť na prípad Portugalska uskutočňujú tam mnohé reformy. Ja to sledujem zblízka, je to veľmi zaujímavé. A druhá krajina, nikoho to neprekvapí, je Grécko. Musia naozaj mnohé zmeniť. A premiér oznámil hĺbkovú reformu správy verejných financií. To je dobrá správa. Mali by sme sa pozrieť na to, ako to dosiahnu aj s podporou EÚ možno, že všetci by ste sa mali o to zaujímať. Ďakujem. Ďakujem. Aj otázky na komisiu boli položené, takže dávam priestor im. Ďakujem pekne za možnosť zareagovať na niektoré otázky. Rozprava bola veľmi zaujímavá. Chcem sa poďakovať rozpočtovému výboru a výboru pre hospodárske záležitosti za to, že tento workshop zorganizovali. Myslím, že nikto nespochybnil tú myšlienku, že eurozóna potrebuje e, fiskálnu stabilizačnú funkciu. Vyplynulo to aj z dnešnej rozpravy. Je to zásadné. Myslím, že to nikto nespochybňuje. Ale otázka znie, ako to dosiahnuť. Uh, uh, Zareagujem na pre, dve otázky pána Galtieriho. Úloha ESM, budúceho Európskeho menového fondu, pri tej stabilizačnej funkcii a pán Regling o tom tiež hovoril. My sami sme v decembri navrhli, aby budúci Európsky menový fond e, vytvoril úverovú linku a tá by fungovala ako stabilizátor, mala by takúto stabilizačnú funkciu a e, zábezpeky by poskytoval európsky rozpočet. To však dáva zmysel iba ak dva piliere, rozpočtový pilier a budúci stabilizačný pilier budú splňať kritéria oprávnenosti a aktivácie a je tu aj otázka správy. Pokiaľ ESM bude medzivládnym orgánom, tak je tu stále pravidlo jednomyselnosti. Ak to teda bude vytvorené v súčasnom rámci, teda v tom medzivládnom, tak e, platí pravidlo jednomyselnosti. Myslím, že tomu sa treba venovať. A Druhá otázka sa týkala toho eh, dovilského syndromu, reštrukturalizácia štátnych dlhov. Myslím, že to treba povedať jasne. My nie sme za nič, čo by bolo automatické. Nie sme za nič, čo by sa odklonilo od zabehnutého postupu, teda posúdenie jednotlivých krajín od prípadu k prípadu. Potrebujeme takýto mechanizmus na reštrukturalizáciu štátnych dlhov. A ešte na záver chcem povedať, že pri takejto diskusii sa to nedá odpojiť od bankovej únie táto otázka. Treba to teda vidieť v širšom kontexte završenie bankovej únie a hlavne vytvorenie e, systému na zabezpečovanie vkladov. Keby sme to tak nespravili, tak by to mohlo byť nebezpečné. Ďakujem. A teraz spolu spravodajcovia, najskôr pán Böge, stručne prvom rade sa chcem poďakovať našim expertom aj za vaše rady. Niektoré prvky sú dôležité vo svetle budúcich rokovaní a e, v princípe je dobré, že teraz sa väčšina uberá týmto smerom, teda zhodneme sa, že potrebujeme fiškálnu kapacitu aj to, že z ESF má byť Európsky menový fond. Myslím, že teraz sa o tom bude ešte naďalej intenzívne diskutovať. Členské krajiny nie sú jednotné, ale po týchto vypočutiach a workshopoch, napríklad e, pod konvergencie, aj to, čo povedal pán Ferrer, to je zaujímavá myšlienka. Treba to mať na pamäti, hovoriť o tom, mať isté možnosti financovania takejto fiškálnej kapacity. To teda rozširuje možnosť dohodnúť sa na úrovni členských krajín, vyhnúť sa teda tomu pravidlu jednomyselnosti, využiť eh, všetky možnosti zmluvy nečakať na reformu zmluvy, to by trvalo 9-10 rokov. Teraz je na čase konať a my ako parlament musíme dokázať, že chceme stabilizovať e, Európsku úniu, a že chceme proaktívny manažment a je potrebné nástroje, ak by sa zopakovala kríza. Ďakujem a teraz Pervonš Berns. E, ako e, je jasné. Duch tejto správy je ešte stále živý a mali by sme to využiť pri ďalších krokoch, v prípade potreby. K dvom, trom bodom sa vyjadrím. Najskôr reštrukturalizáciu, reštrukturalizácia dlhov. Niekedy to zadlženie môže byť neudržateľné, ale je tu jeden, jedna jednoduchá myšlienka a síce, že sa stačí zbaviť dlhu e, zrušením dlhu alebo reštrukturalizáciou, ale to stojí nie len dotknutú krajinu, ale aj celú eurozónu, pretože dotknutá krajina bude potrebovať dlhšie na ozdravenie. A myslím, že to treba spomenúť. Hovoríme totiž to o reštrukturalizácii dlhu, ale treba sa pozrieť aj na to, čo to e, znamená z hospodárskeho hľadiska pre dotknutú krajinu a pre celú eurozónu. A ešte druhá vec. V návrhu e, komisie sa mi páči to, že on žiada automatický stabilizátor. Je to aj v správe Európskeho parlamentu výslovne uvedené a myslím, že to je hlavné poučenie z krízy. Potom e, veľkosť toho stabilizátora. Čísla, ktoré často uvádzam, aj keď verejnosť ich nemá až tak na pamäti. Vo, veľkosť ESM. E, 500 e, miliard eur v pôžičkách, 372 miliard eur pri skutočných pôžičkách, čo znamená, že ich e, schopnosť požičiavať predstavuje čosi viac ako 5 HDP eurozóny. Časť už je využitá, ale e, to naznačuje to, o čom hovoríme. Nástroj pre stabilizačnú funkciu, okrem toho, čo už poskytuje e, európsky rozpočet je síce trošku neskoro, ale naznačuje to jasne vôľu uberať sa týmto smerom. A je tam ešte istý manevrovací priestor aj v zmluve. Za týmto číslom je aj istý problém, pretože tá kapacita vychádza zo záruk, ktoré však kontrolujú členské krajiny. Nemyslím si, že by zo dňa na deň súhlasili, že sa tie záruky presunú do európskeho rozpočtu. Možno raz, ale nie v súčasnosti. Preto pán predseda eh, sme navrhovali, aby článok 352 bol základom pre zmenu ESM, teda aby to bolo jasne zakotvené v zmluvách, aby európska metóda bola v súlade s niečím, čo nebude v európskom rozpočte. A teraz krajiny mimo eurozóny. V súčasnosti sú všetci slušní, nik sa nezamýšľa nad dopadom na budúcnosť eurozóny. Tie členské krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, už môžu pristúpiť k bankovej únii, a to dobrovoľne. A viete si predstaviť, že po Brexite by naozaj sa rozširovanie eurozóny malo podporovať na všetky členské krajiny EÚ, aj keď nie všetky splňajú tie podmienky, ale myslím, že takto by sme k tomu mali pristupovať a nezabúdať na to, že toto by mal byť náš cieľ, aby EÚ a eurozóna boli to isté. Nehovorím, že budú vyriešené všetky rozpočtové otázky, ale situácia by sa zlepšila. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za veľmi zaujímavé, užitočné podnety v rámci tohto workshopu. Žiadne závery ja nespravím. Ja iba poviem, že tá inštitučná metóda ktorá upresňuje to, ako Európsky parlament vníma túto otázku, my nezabúdame na to, že ESM je Takže my nežiadame o to, aby sme mali rovnaký demokratický dohľad komisiou a tak ďalej. My si uvedomujeme, že keď to bude integrované, tak to bude skôr ako e ID ako, a nie ako iné inštitúcie. Takže my by sme chceli také spektrum parlamentu, ktoré, ktorý využíva svoje právomoci na vyjednávanie podmienok, ktoré budú priateľné pre členské štáty, pretože tí budú ako keby akcionármi. Takže to je ten dôvod, prečo to chceme. Chceme to preto, že si myslíme, že inštitucionálne to potrebujeme mať v jednom právnom rámci a to môžeme dosiahnuť aj s plnou nezávislosťou, autonómiou ESM a to, čo máme s inými inštitúciami, nie je iné ako to, čo máme teraz. Hovorím to, že členským štátom, aby to nevyužovali ako výhovorku, je to aj v nemeckom koaličnom programe, pokiaľ viem. Takže nepremeškajme túto šancu, lebo je to veľmi dôležitá investícia z dlhodobého hľadiska, nielen z krátkodobého hľadiska. A treba to spraviť teraz. Teraz je ten čas. Budeme v diskusii ešte pokračovať, ale teším sa, že je tu takýto veľký súhlas k tejto téme a uvidíme, ako to bude ďalej fungovať. O tom nebudeme teraz hovoriť. Som veľmi rád, že sme si tu mohli vypočuť niektoré zaujímavé pripomienky. Ja nerozumiem, prečo sa tu aj nehovorí o tom, že ak nikdy nebudeme uvažovať o reštrukturalizácii, proste vieme, že je potrebná od prípadu k prípadu na základe analýzy, tak ja nechápem, že keď to treba troška praviť, tak to vieme, že reštrukturalizácia je možnosť a mali by sme ju využiť, lebo inak nedosiahneme žiaducí pokrok. A potrebujeme riešiť aj kapacitu ESM. A potom ďalšia veľká téma, sa týka výboru pre rozpočet, a to je veľkosť rozpočtu. My, to je veľká práca, my ako Ekon želáme rozpočtu veľký úspech, bude to veľký boj a tento seminár ukázal, že tieto dva rozmery sú vzájomne prepojené a myslím si, že to, o čom sme hovorili, pomôže vyjasniť našu pozíciu a prispieje k ďalšej diskusii aby sme nepremeskali toto okno príležitosti na ďalšie, ďalšie kroky potrebné na dobudovanie hospodárskej menovej únie. Ďakujem.